Dovolte mi v prvom rade vás privítať po letnej prestávke tu na našej schôdzi výboru EMPL. Dúfam, že ste všetci mali krásne leto. Pre mňa osobne žiadne leto nemá dosť mesiacov. Uvidíme, ako to bude. E, naskôr môžeme schváliť program bez úprav, bez doplnení. Teda pokiaľ ide o schválenie programu schôdze, to máme vybavené. Dobre, dobrá správa. Všetky jazyky v rámci jazykového profilu výboru sú k dispozícii. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, podnety k zápisniciam, tak môžu byť schválené. A potom e, schválenie všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2020 všetky sekcie s odpovednou, a teda pre spravodajkyňou, to, by som, to som ja. Dovolte mi veľmi rýchle vám predstaviť návrh stanoviska, ktorého autorkou som ja. Ja som zdôraznil prioritizáciu politik zamestnanosti a sociálnych politík, ako aj fondov a ich využitie ja som silne presvedčená, že by sme mali začať eh, merať výsledky a nie výstupy, pokiaľ ide o použitie fondov, pretože to je jediný spôsob, ako budeme schopní určiť, ako účinné čerpanie fondov. V rámci návrhu stanoviska takisto spomínam veľké výzvy, ktoré pred nami stoja. A síce starnúca populácia v rámci EÚ a demografické zmeny. Z tohto dôvodu e, spomínam aj niektoré priority, ktoré vnímam, a síce sociálna inklúzia tých, e, ktorí boli vylúčení, a teda konkrétne ľudia s zdravotným postihnutím alebo marginalizované komunity Rómovia v niektorých krajinách a takisto starší ľudia. Dospejeme k bodu, kedy si nebudeme môcť dovoliť ten luxus vylúčovať akékoľvek spoločenstva, pretože ich budeme potrebovať v rámci pracovného trhu. Toľko môj vstup k tomuto bodu, môj návrh stanoviska. Teraz by som dal priestor tieňovým spravodajcom a konkrétne za EPP e, pán Zdechovský, za SAD Brando Benešej, za Renew pani Jana Tum a za Zelených Katrin Langenzieben. ID nemajú tieňového spravodajcu, ešte stále je takýto stav a EKR, tam som ja. E, pán Zdechovský, nech sa páči. E, ďakujem, pani predsednička. Najskôr mi dovolte poblahoželať a povedať, že vám gratulujem k tomu, že dnes e, budete mať e, hlasovanie o vašom prvom stanovisku na pôde Európskeho parlamentu. Takže myslím si, že to je pre vás taký veľký deň. Dúfam, že to potom spoločne oslavíme. Pamätám si, ako sa to u mňa stalo pred 5 rokmi, a myslím si, že je to taký štart do novej práce. Chcel by som vám poďakovať aj za ústretové stanovisko návrhu. Myslím si, že tá spolupráca, tak ako vy a váš tým, ste začali s nami spolupracovať a konzultovať. To poukazuje na to, že v Európskom parlamente sa rodí nový štýl, ktorý vychádza zo spolupráce a z vysvetľovania a nie na nejakej sile väčšiny alebo na hlasovacej mašinérii, ktorá nie je schopná reflexie. Vítam to, že táto správa bola veľmi dobre pripravená a že skutočne zahrňa všetky kľúčové oblasti. Považujem za mimoriadne dôležité a správne cieľene využiť peniaze v rozpočte na rok 2020 nie podporovať nezmyselné programy a stratégie bez jasného cieľa a výsledku. Je potrebné sa zamerať na konkrétne oblasti, podporovať konkrétne fondy ako SF, EFG, ktoré majú viditeľné výsledky a pomáhajú potenciálne znevýhodneným skupinám prispôsobiť sa demografickým zmenám. A dôležité, podľa mňa, čo treba vyzdvihnúť a čo obsahuje vaša správa, je prispôsobiť sa automatizácii a zmene pracovného procesu. Zdôrazňujem takisto dôležitosť pilotných projektov a prípravných akcií. Pokiaľ sú dobré a premyslenie pripravené, sú ceným nástrojom zahájania nových efektívnych akcií e, v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenovania. To považujem za dôležité vypichnúť v rámci tejto správy a pevne verím, že rozpočet v roku 2020 pomôže k dosiahnutiu týchto výsledkov. Ďakujem. Ďalší za SAD namiesto pána Branda Benifeja to bude pani Holmes. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže, ak dovolíte, počítam to po taliansky, ak nebude problém. My vítame text návrhu stanoviska a Chceme sa poďakovať e, spravodajkým za to, že e, spomenula tieto veci a sériu tých otázok, ktoré sú dôležité z pohľadu práce tohto výboru ohľadom rozpočtu e, na budúci rok. Ako skupina SAD budeme predkladať niektoré pozmeňujúce návrhy tak, aby sme zosúladili stanovisko s pozmeňujúcimi návrhmi, alebo teda s úpravami rozpočtu, ktoré boli prezentované a ktoré budú potom predmetom hlasovania hneď následne. Považujeme za nevyhnutné, aby sme zdôraznili dôležitý príspevok programov, ako je napríklad Garancia pre mladých alebo Záruka pre mladých, Európsky sociálny fond, takisto Fond prispôsobenia sa globalizácie alebo účinkom globalizácie, e, program EASIS, e, pokiaľ ide o sociálne inovácie a opatrenia, ktoré sú zamerané na boj proti chudobe a sociálnej exklúzii, ako je FADE pre všetky tieto programy je nevyhnutné, aby sme zabezpečili e, dotovanie, alebo teda navrhnenie prostriedkami, e, ktoré zodpovedajú súčasným výzvam, tak ako je nevyhnutné e, zabezpečiť, aby prostriedky tých prispievateľov boli vynakladané adekvátnym, primeraným spôsobom a aby dodržiavali tie najvyššie štandardy transparentnosti v rámci toho riadenia takýchto prostriedkov fondov. Osobitne e, považujeme za nevyhnutné, aby EÚ naďalej investovala do zabezpečenia zamestnanosti mladých a do vývoja kompetencií, spôsobilosti tých najmladších obyvateľov. Spolu s kolegom Benifejom sme navrhli ambiciozne navýšenie prostriedkov, pokiaľ ide o iniciatívu na pre zamestnanosť mladých nástroj, ktorým sa financuje aj záruka pre mladých, Youth Guarantee, to smeruje do krajín, kde je vysoká nezamestnanosť mladých. 6 miliónov, ktoré navrhuje Európska komisia, to nestačí. Je, je nevyhnutné ísť na úroveň 600 miliónov eur a my veríme, že kolegovia z ostatných pracovných e, politických skupín budú na, pozitívne naklonení nášmu návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za Renew. Pani Jana Tum. Uh, thank you, chair. Sorry for clarification. Ďakujem, pani predsednička. To sa vyslovuje moje meno, len aby som to bez... Vy ste ešte nevedeli. Áno, to... Áno, všetci ma budú vyslovať túm. To viem. Ak e, mám teraz nadviazať na to, čo kolega ťažko mi niečo doplniť, e, naozaj cením si ten text, úplne súhlasím s týmto prístupom, že je nevyhnutné vynaložiť úsilie, aby sme zahrnuli všetky skupiny, aby sme nevylučovali ľudí e, na základe národných, lingvistických alebo teda nejakých sexuálnej preferencie, orientácie, my to úplne rovnako vnímame ako predrečníci, čo ma naplňa istými obavami, je skutočnosť, že pokiaľ ide o tento výbor, vždy bol veľký konsenzus, ale pokiaľ ide o zohľadnenie našich stanovísk, našich názorov, nie je to tak jednoduché, nie je to tak priamočiare, čierno-biele. Preto by som chcela poprosiť eh, kolegyne kolegov, aby vyvíjali tlak na vlastných kolegov z rôznych výborov, aby sme sa ubezpečili, že tie veci, o ktorých diskutujeme, ktoré sa snažíme zlepšiť, teda zlepšiť aj život Európanov, aby naozaj sa dostali do záverečného textu. E, niekedy nechcem týmto demotivovať nikoho, ale niekedy to takto bolo. Tu sme dosiahli skvelý výsledok a potom sa pozriete do správy a vidíte minusky na hlasovacom zozname stanovisk EMPL a to je naozaj smutná skutočnosť. To je ďalšia súčasť práce, e, ktorú musíme spraviť. Samozrejme, teším sa na tú spoluprácu a ja verím, že dokážeme veci zlepšiť. Ďakujem. Madam Tom, for me I can... E, pani Tom, za mňa a môžem prislúbiť, že spravím maximum. E, dobre som to vyslovila? Tom? Výborne, ďakujem. Uh, that would lead us... Takže týmto by sme sa dostali k skupine zelených a teraz dostane slovo pani Langenzipen. Dobré ráno, kolegovia a kolegyne, vážená pani predsedníčka, aj ja sa teda vyjadrím za zelených Áno, aj ja sa teším na dobrú, konštruktívnu spoluprácu, na solidárnu spoluprácu. My sme výborom pre solidaritu v rámci Európskej únie. Máme aj vlastne snahu pomôcť v národných štátoch, aby sa bojovalo viac za solidárnu Európu a myslím si, že Malo by sa to o to viac prejaviť tu v tomto výbore, aby sme bojovali za sociálne projekty. Na to treba peniaze, o tom sa bude dnes hlasovať, aby sa to uzatvorilo a potom to pôjde do výboru pre finančné záležitosti, aby sa to tam zhodnotilo a malo by sa to tam podporiť, pretože bez peňazí jednoducho väčšina z tých dôležitých sociálnych projektov nebude môcť fungovať Vidíte to vlastne aj tu na tom hlasovacom zozname. Aspoň my tu máme e, také priority ako napríklad nezamestnanosť mladých alebo, pri, alebo opatrenia, ktoré môžu pomôcť tejto oblasti, aby sme pomohli veľkému počtu mladých ľudí, hlavne v Južnej Európe. Týchto postihlo najviac kvôli tej finančnej kríze pred pár rokmi. Toto sa už nesmie nikdy opakovať. Toto predsa postihlo viaceré generácie a ponechali sme tých mladých na seba Máme tu mladých ľudí, ktorí museli utekať zo svojich krajinách a snažia sa nájsť novú budúcnosť v iných krajinách, musia sa integrovať a jednoducho už z viacerých dôvodov sa nebudú môcť vrátiť do svojich krajín. Musia sa integrovať v krajinách, kde sa utiekali o pomoc, budú tam musieť pracovať a založiť si život. Takisto ľudia s postihnutím, to je takisto veľmi dôležitá téma, pokiaľ ide o mňa. A ešte tzv. menšiny, ktoré tu boli spomenuté, ja nemám to slovo veľmi rada, bohužiaľ, tak dúfam, že v najbližších rokoch budeme produktívne dobre spolupracovať a už teraz vopred ďakujem. Ďakujem pekne. Now let me give the... A teraz by som slovo dala komisie DG Ample. Prepačte, prepačte, zabudla som ešte na niekoho. Týmto sa dostávame k skupine GUE Pani Sandra Pereira, nech sa páči. Obrigada. Gostaria de agradecer à minha colega relatora pelo trabalho. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni za odvedenú prácu, pokiaľ ide o túto správu. Predovšetkým, pokiaľ ide o to, aby sme sa venovali hlavne týmto prioritám, My si myslí, že Európsky sociálny fond, ako aj garancia pre mladých a Európsky fond pre prispôsobenie sa na globalizáciu a tie prostriedky, ktoré tu máme pre zamestnanosť a sociálne otázky a prostriedky, ktoré sa týkajú hlavne tým najodkázanejším osobám. Toto zohráva dôležitú úlohu, aby sme jednoducho odprúžili tie negatívne, negatívne skutočnosti, ktoré tu máme v Európe. Tie zmeny, ktoré tu my navrhujeme, pokiaľ ide jednotlivé rozpočtové riadky, pokiaľ ide o stanovisko, to má jednoducho za cieľ to, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky v rámci rozpočtu. Myslíme si, že európsky rozpočet, e, rozpočet Európskej únie by mal urobiť také opatrenia, ktoré sa postarajú o to, aby jednoducho zamestnanci mali práva patričné, aby tu boli, bola určitá stabilita, aby tu bol boj proti nezamestnanosti, aby, tu, aby sme bojovali proti tým výkyvom v rámci sociálnych sociálnej úrovne. Máme tu finančný rámec e, do roku 2020, aj v rámci tohto máme určité návrhy na to, aby sme prispeli k tomu, aby sme jednoducho vyfinancovali tieto programy. Ďakujem pekne, pani Pereira. A teraz dostane slovo komisia v rámci DG Ample a tam dostane slovo pani Bridget Filaj. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. V mene komisie by som sa chcela poďakovať výboru za toto stanovisko, kde sa podporuje naša politika, pokiaľ ide o podporu sociálnej inklúzie a zamestnanosti. My zdieľame tú analýzu, ktorú ste urobili, pokiaľ ide o tie výzvy, ktoré sú pred nami. Takisto aj, že podporujete tú snahu podporovať tie ciele, ktoré sme si stanovili v rámci Európa 2020. Ako už bolo povedané, podporujeme podporujeme teda zamestnanosť, ale bohužiaľ ešte sme, nemáme dostatočné prostriedky na boj proti chudobe. My zdieľame takisto vaše ciele, že by sme sa mali sústrediť viac na výsledky. Áno, máme tu veľkú príležitosť na úrovni komisie, aby sme sa sústredili viac na tieto výsledky. A to je teda takým našim stálym úsilím. A je stále ťažšie hodnotiť tie dopady jednotlivých politík, pokiaľ ide o výsledky, ale my sme sa zaviazali tomu, že to budeme robiť ešte lepšie v najbližšom finančnom rámci a teda mm, ďakujeme za vaše stanovisko, v rámci ktorého ste našu prácu podporili. Možno teda iba jedna pripomienka, e, ktorá tu bola otázka, ktorá sa týka toho, čo spomenuli viacerí Vzdielame to, že problém nezamestnanosti mladých je veľkým problémom, avšak pokiaľ ide o tie fondy, ktoré sa týkajú tohto, treba vyhodnotiť tú situáciu a treba sa takisto pozrieť na absorpčnú čerpaciu kapacitu členských štátov. Samozrejme, teraz to od vás záleží ako rozpočtového orgánu, aby ste to lepšie zhodnotili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som vás chcela informovať o lehotách. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov to je 5. septembra na poludne a hlasovanie vo výbore EMPL sa teda bude konať 24. septembra. Now we'll get to the vote. A týmto sa dostávame k tomu hlasovaniu samotnému. Najprv teda budeme hlasovať rukami. But everybody should... Každý by teda mal mať k dispozícii hlasovaciu kartičku. Tak si to iba overme. Máme tie kartičky? Začníme teda s pozmeňujúcim návrhom 5650. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Päť, šesť, päť, jedna. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 5652. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overme si to. So the vote is open. Takže nech sa páči, Hlasujeme. Hlasovali všetci.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 Teraz pozmeňujúci návrh 5655. Tam hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. Prijaté. So uh, Pozmeňujúci návrh 5, 6, 5, 7, tento vypadáva, takže o tom nebudeme hlasovať. Ďalším je 5, 6, 5, 8. Tento bol stiahnutý. Pozmeňujúci návrh 5, 6, 5, 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5660. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5661. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijaté. Pozmeňujúci návrh 5662. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5663. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5664. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5665, ten vypadá, takže o tom nehlasujeme a 5666. Kto je za? Prepačte, ospravedlňujem sa, tento vypadáva. Moja chyba. si návrh 5667. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? 5668 Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, 6, 6, 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to. V poriadku. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Máme nejaké technické problémy? Nie? Chcete opakovať hlasovanie? Dobre, môžeme opakovať. Takže otváram hlasovanie. Nie je to možné? Takže bolo mi povedané, že to jednoducho nie je možné. Ospravedlňujem sa. Pozmienujúci návrh 5607. Pardon, 5670. 5671 takisto. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5672. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5673. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. 5, 6, 7, 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5, 6, 7, 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overme si to. Dobre, takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5, 6, 7, 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5, 6, 7, 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5, 6, 7, 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Týmto sa dostávame k 5, 6, 8, 6. A tu musím prečítať korrigendum, ktorý predložilo GUE ohľadne 5, 6, 8, 6. A citujem, navrhovaný projekt bude implementovaný takým spôsobom, aby sa neprelínal s existujúcim alebo prebiehajúcimi štúdiami, ktoré slúžia príprave hodnotenia dopadu na predchádzajúcu iniciatívu ohľadne minimálnych miest. Na základe disponibilných informácií navrhovaný pilotný projekt môže priniesť pridanú hodnotu a môže doplniť existujúcu prácu v rámci iniciatívy tým, že napríklad zmapuje rozvoj v rámci e, minimálnej mzdy. E, cieľom je, aby sa plnili odporúčania, ktoré urobila komisia a to hodnotenie sme dostali včera. Takže budeme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5, 6, 8, 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5, 6, 8, 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. V poriadku, zamietnuté. 5, 6, 9, 0. Kto je za? Kto je proti? Zžali sa? Zamietnuté. 5, 6, 9, 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5, 6. Overme si to však. Prepáčte, otváram hlasovanie. Už hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 5, 6, 9, 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Asi si to overíme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 5, 6, 8, 8. Je tam... Dostali ste teda to korigendum. Bohužiaľ je to príliš dlhé na to, aby som to teraz čítala. Pred hlasovaním viete, o čom to teda je. Cieľom je, aby sa zlepšil pilotný projekt vzhľadom na tie odporúčania zo strany komisie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5, 6, 8, 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si to. Končím hlasovanie. Otváram hlasovanie, pardon. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. 5, 6, 8, 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5, 6. Overme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5, 6, 8-0. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5, 6, 9, 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 5, 6, 8, 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 5, 6, 7, 9. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. 5, 6, 9, 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. To je všetko. Nazdávam sa. Dostávame sa k bodu zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne. Spravodajkyňou je pani Jana Tom. Takže nech sa páči, máte priestor, máte slovo. Ďakujem za slovo a ďakujem za to, že správne vyslovíte moje meno. V prvom rade chcem poďakovať e, sekretariátu a politickým poradcom za ich podporu. Naozaj sme pripravili podklady e, v veľmi krátkom čase. Trhové podmienky, sa, trhové podmienky zamestnanosti sa zlepšujú EU a keď samozrejme sú rozdiely medzi členskými štátmi. Nezlepšili sa v posledných rokoch práve rozdiely medzi zamestnanosťou mužov a žien. E, okrem toho existuje aj nesúlad v oblasti e, profesí. A je tu viacero tém e, v rámci tohoto bloku, ktorým sa chcem venovať, ale myslím, že prišiel čas, aby sme sa venovali konkrétne týmto otázkam. Sú tu aj odporúčania. A bolo šokujúce zistiť, že dochádza k trendu e, menej, menej a menej uplatňovať takéto odporúčania. A hovorilo sa, že v nich aspoň určitý pokrok a v roku 2018 toho bolo iba 39%, čiže najnižšia hodnota vôbec sa znamená na Eh, hovoríme o veľmi dôležitom nástroji pre členské štáty, ktoré môžu prispieť zlepšeniu ekonomiky a je to na prospech EÚ ako celku. Preto je dôležité, aby komisia tlačila na členské štáty, aby tieto odporúčania naplnili. Prepačte, prosím, pani Tom, dostala som eh, od tlmočníkov signál, že by ste prosím mohli spomaliť mierne. Ďakujem. Áno, ďakujem, budem hovoriť pomalšie. Preto je dôležité, aby komisia tlačila na členské štáty, aby teda tieto štáty implementovali odporúčania. Pretože je tu mechanizmus, ktorý by mal mať efektívne použitie v praxi. A bolo by to celkovo na prospech pracovného trhu. Nehovoríme len o otázkach rozdielu medzi zamestnanosťou mužov a žien, ale aj o exklúzii osôb s postihnutím. Členské štáty by sa týmto otázkam mali venovať, aby zdvihli povedomie eh, ohľadne tejto politiky. Ďalej, treba vylepšiť aj systém odborného vzdelávania a prípravy. V minulosti bolo dosť, keď človek mal vzdelanie a získal zamestnanie a bol zaistený do konca života, ale to už teraz neplatí a už to ani nikdy nebude, ako bola kedy. Je tu stála potreba aktualizovať, modernizovať svoje schopnosti a zručnosti, lebo technologické zmeny prinášajú mnoho noviniek. Viete, aká ďalšia nová technológia bude objavená zajtra, v budúcnosti, takže sa musíme prispôsobovať týmto podmienkam. A má sa to vyjadriť, teda odraziť aj v oblasti vzdelávania a odbornej príprave. V roku 2020 máme tiež vytýčené e, určité ciele za účelom znižovania chudoby. Oproti roku 2017 mali sme vlastne v tom roku 130 miliónov ľudí, ktorí žili v podmienkach biedy. A to sa odrážalo aj v rámci EU. A to je 74 miliónov. A samozrejme máme za cieľ znižiť tento počet. A preto sa tešíme na spoluprácu s vami a vypočuť si vaše myšlienky na túto tému. A Teraz vo štvrtok na poludne je vlastne lehotá, do kedy môžete predkladať svoje predkl- eh, pozmeňujúce návrhy a ospravedlňujem sa tlmočníkom za rýchlosť, ako som rozprávala. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz dávame priestor tieňovým predstaviteľom za EPP. To bude pani Walsh. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vítam eh, prácu pani spravodajkyne na túto tému. Je dôležité, že sa hovorí o sociálnom aspekte, aspekte zamestnanosti. A rada vidím, že sa zlepšujú ekonomické podmienky a dúfame, že, to, že sa to odrazí aj v oblasti zamestnanosti. A aj tak musím povedať, že nezamestnanosť je stále ešte nepriateľne vysoká. Pokiaľ je o sociálnu politiku, Eh, leží mi na srdci pre všetkým jedna oblasť a dosť sa prehliada a to je oblasť duševného zdravia. Toto je veľmi dôležitá oblasť pre eurozónu aj pre celkovo širšiu EÚ a má to dopady v oblasti ekonomickej i sociálnej v rámci EÚ. Zdravotné problémy v tomto zmysle znamenajú vážny problém a má to devastujúce dôsledky. Ľudia ktorí trpia duševnými chorobami a ich najbližší to pociťujú veľmi vážne. V rámci EÚ máme dosť vysoký počet e, takýchto ľudí a duševné, duševná choroba samozrejme má dopad na zamestnanosť a ekonomické postavenie a aj príležitosti, ktoré takíto ľudia majú. Má to teda dopad na život a neraz to vedie až ku samovraždám. Čiže duševné zdravie má veľké dôsledky aj z hľadiska ekonomického. Celkové náklady, ktoré sa týkajú tohoto, predstavujú viac než 4 HDP. Duševné zdravie e, samozrejme nie je rovnomerne rozprestreté v rámci populácie a sú tu rôzne determinanty. Okrem, no samozrejme dá sa povedať, že ľudia, ktorí trpia duševnou chorobou, majú menšiu šancu na to, že budú treba povýšení do lepšej pozície v rámci práce a tak ďalej. Takže ťažšie sa zaraďujú aj do celkového pracovného procesu. Keď vychádzame z dô, dôkazov, ktoré existujú, dá sa tu hovoriť o tom, že by bolo um, dobré zaviesť určité programy na podporu e, takýchto osôb. Náklady, ktoré súvisia s duševným zraním, sú veľmi vysoké a celkovo príležitosti na podporu a posilnenie pozície týchto ľudí zďaleka nie sú ešte vyčerpané. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za predloženú správu a budem s vami veľmi rada spolupracovať, pani spravodajkyňa. A ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za socialistov, pán Nikolás Schmidt. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať pani spravodajkyni, pani Jane Tom, dúfam, že to vyslovuje správne. Ďakujem jej za jej správu a ďakujem aj za vysvetlenie, ktoré nám práve poskytla. Myslím, že e, sa tu určite kladie veľký dôraz na sociálne aspekty otázky zamestnanosti. Totiž, ak chceme solidnú a silnú eurozónu, tak potrebujeme silné ekonomic, silnú ekonomickú aj sociálnu konverziu. A v tomto zmysle teraz musíme k tomu pridať aj environmentálnu konverziu. A toto súvisí aj s udržateľnosťou. O tom to je. Čiže tento koncept udržateľnosti musíme zapracovať do nášho spôsobu myslenia a myslím, že pani predsednička to veľmi dobre vyjadrila tania pani predsednička, nedávno zvolená v rámci komisie. To veľmi dobre vyjadrila už v júni na svojom prejave v Štrasburgu. Takže pokiaľ ide o socioekonomické a environmentálne otázky, tie musia byť do toho zakomponované a v prvom rade chceme, aby Európa fungovala pre všetkých občanov a toto je nesmierne dôležitý aspekt. Takže v prvom rade chcem povedať, že existuje tu mnoho vylepšení za posledné roky, ale existujú tu aj mnohé ehm, nedostatky, ktoré sa prejavujú. Sú tu určité jazvy a rany, ktoré nezmizli. A preto je pre nás dôležité, aj pre náš parlament, aj pre náš výbor samotný, aby sme vyslali silný signál aj z hľadiska európskeho semestra, aby sme dokázali zvýšiť aj posilniť našu politiku smerom k inkluzívnosti a k udržateľnému rastu. Aby sme dosiahli čo najrychlejšiu konverziu smerom nahor, aby sa dosiahli kvalitné pracovné miesta a dobré platy pre všetkých. A pokiaľ ide o hodnotenie zo strany spravodajkyne, rešpektujeme ho samozrejme a chceme, zdôrazniť aj nedostatky, ktorým ešte čelíme. Pani Tom hovorila o niektorých veciach, ale napríklad snižovanie e, miery chudoby nebolo zatiaľ dosiahnuté tak, ako sme si naplánovali do roka 2020 a vidíme ešte stále veľké rozdiely v spoločnosti. A ozaj tie rozdiely sú veľké medzi členskými štátmi, aj medzi samotnými členskými štátmi ale pre všetkým sú to rozdiely medzi regiónmi a aj z hľadiska zamestnanosti mladých ľudí vidíme veľké rozdiely v rámci EÚ a toto treba riešiť, pretože to súvisí aj s našou dôryhodnocou v očiach mladej generácie. Keď hovoríme o nezamestnanosti mladých, tak je to vážny problém a je to ozaj veľká výzva, ktorú musíme riešiť. Takže sú proste členské štáty, kde nesamestnanosť mladých dosahuje 30 až 40 čo je nesmierne veľa. Takže spomínalo sa, že svet sa mení a to hlavne v dôsledku nových technológií, ale aj v dôsledku klimatických zmien. Takže musíme naozaj zaintegrovať tieto aspekty e, transformácie aj do našej politiky e, sociálnej, Eh, environmentálnej a tak ďalej. Keď hovoríme o transformácii, potrebujeme spravodlivú transformáciu z dlhodobého hľadiska, aby tam boli zaintegrovaní všetci občania a to je nesmierne dôležitý aspekt. Vieme všetci veľmi dobre, že nové technológie ponúkajú mnoho príležitostí, ale predstavujú aj určité mieru rizika. Napríklad ide o neistú prácu, zlú sociálnu ochranu a tak ďalej. Čiže toto tiež treba riešiť. Hovoríme o konvergencii smerom nahor a o spravodlivej transformácii. Takže toto chcem zdôrazniť. Rozdiely medzi mužmi a ženami, možno sme zaznamenali určité, určitú mieru zlepšenia, ale nie je to dostatočné. A napríklad ešte Ehm, aj v rímskej zmluve sa hovorí už o pojme gender equality, čiže rovnosť rodová. Mali by sme práve urýchliť ehm, snahy dosiahnuť túto rodovú rovnosť. A myslím, že potrebujeme aj nové nástroje na národnej úrovni, aby sa podporovala celoeurópska úroveň. A ak sa pozrieme na zamestnanosť, globálne zaznamenávame zlepšenie, ale nezabúdajme, že môžu stále existovať aj nové problémy v dôsledku určitých ekonomických ťažkostí, takže toto je niečo, čo zostáva veľmi dôležité. A okrem toho chceme taktiež zdôrazniť eh, našu politiku nasmerovanú na najzraniteľnejšie osoby na pracovnom trhu. Už to tu bolo spomínané. A nehovoríme len o migrantoch, ale predovšetkým o osobách s postihnutím. A práve táto skupina e, zaznamenáva veľkú mieru nezamestnanosti a práve tie zlepšenia celkové na pracovnom trhu sa veľmi netýkali práve tejto skupiny obyvateľov. Okrem toho, deklarácia, ktorá bola nedávno prijatá zo strany e, hlav štátov, hovorí o spravodlivosti, o zásade spravodlivosti, principle of fairness. Na to poukazuje aj komisia. Či už ide o pracovný trh, o bohatstvo, alebo bo, bohat, pardon, no, <clears throat> digitálnu sféru a tak ďalej. Toto tiež chceme zdôrazniť a je to tu nakoniec tejto správe aj spomenuté, chceme zmenšiť rozdiely, ktoré ešte stále existujú. Ďakujem veľmi pekne. Za zelených prehovorí Kira Peter Hansen. Nech sa páči. V prvom rade ďakujem za výbornú e, správu, ďakujem aj e, sekretariátu. A za zelených chcem zdôrazniť, že sociálne záväzky a ciele sú rovnako dôležité ako ekonomické a práve túto, tento rozmer by sme chceli práve posilniť v rámci EÚ, aby sme vytvorili sociálne spravodlivé a hospodársky stabilné prostredie. Chcem zdôrazniť, že ekonomický rast v eurozóne by mal byť zameraný aj na dekarbonizáciu, dekarbonizáciu, teda veľmi sa týka sektoru energetiky. A chcem upriamiť osobitnú pozornosť e, na e, samostatne zárobkovo činné osoby a taktiež e, na osoby, ktoré sú ako bezdomovci napríklad. Ďakujem. Ďakujem pekne za ID. Je tu niekto za ID? Nikto, ne, nemám tu totiž žiadne meno? Dobre, takže za ECR pani Rafalská. Francúz. V spôsob klarovný. Mhm. Ďakujem pekne za túto informáciu, ktorá je veľmi jasná. E, v tým dokumente. Ďakujem pekne za túto informáciu, ktorá je jasná a transparentná. Skutočne riešite približujete sa k riešeniu problémov zamestnanosti, je to správny prístup. To je vlastne kľúčové na to, aby tá situácia v Európe sa vyvíjala správnym smerom a tá situácia ešte stále nie je dobrá. Vidíme, že tu máme viaceré problémy. Viaceré z nich tu boli dnes už spomenuté zo strany mojich predrečníkov. Avšak je tu ešte jeden aspekt, ktorý tu nebol spomenutý, napríklad kultúra práce, alebo kvalita práce, alebo etika práce, alebo dokonca bezpečnosť práce a náklady na prácu. Ja si myslím, že toto sú určité aspekty, ktoré niekedy e, dali by sa dosiahnuť e, štandardy a ciele, dalo by sa to zlepšiť bez nejakej veľkej námahy, Takisto tu je aj otázka, pokiaľ ide o nediskriminácie eh, v zamestnaní a v rámci tohto potrebujeme využívať účinné nástroje, od jednotlivé metódy, ktoré sa tu používali doposiaľ, skončili ako fiasko. Hovoríme tu napríklad už celé roky o zamestnanosti mladých, hovoríme o garancii, o zárukách pre mladých a zdá sa, že sa nám nedarí zlepšovať túto situáciu tá nezamestnanosť v jednotlivých krajinách, členských krajinách práve pokiaľ ide o mladých, síce trochu klesá a dnes vlastne aj trh s prácou e, v Európe je v podstate v relatívne dobrej situácii a preto by sme mali využiť tie možnosti, ktoré ponúkajú napríklad nové technológie, nové komunikačné prostriedky. Toto je jedna z tých najväčších vízie, pretože vlastne charakter práce ako takej sa bude pravdepodobne meniť v priebehu času a musíme byť na to pripravení, pripravení na úrovni zlepšenej mobility, pripravení na úrovni využívania všetkých inovatívnych technológií, ktoré vlastne takýmto spôsobom môžu vplývať na zmenu tej povahy charakteru práce. A tento dokument musí rovnako zobrať do úvahy aj flexibilitu, ktorá je potrebná na to, aby sme čelili týmto výzvam. My sme pripravení spoločne spolupracovať konštruktívnym spôsobom, aby sme mali úspešný text finálny. Ďakujem pekne a posledný je pani Pereira za GUE. Ďakujem za slovo. A ďakujem pani spravodajkyni za tento materiál. E, naozaj oceňujeme <clears throat> že sa venuje napríklad vysokej miere nezamestnanosti mladých a je tu naozaj zdôraznená aj potreba vytvárať pracovné príležitosti. Musíme bojovať aj proti e, rozdielom v zamestnanosti mužov a žien. A myslím, že správne riadenie a správa ekonomických záležitostí tiež súvisí s vytváraním podmienok pre zamestnanosť. A okrem toho vieme, že existujú rozdiely aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Preto je potrebné e, dosiahnuť vyššiu mieru e, flexibility aj na, pracovných, na pracovnom trhu. A preto musíme hľadiť aj na aspekt zárobkov i na aspekt sociálnej podpory Hovoríme tu taktiež o odporúčaniach e, na e, zvýšenie udržateľnosti a, a nezdá sa nám celkom spravodlivé voči pracujúcim, aké sa uplatňujú princípy vo sfére zamestnanosti. Napríklad aj verejné služby sú toho svetkom. Nie je tu veľmi liberálny systém. Napríklad v Portugalsku sa práve zdôrazňuje e, dosť žalostný stav v tejto sfére. A v oblasti sociálnej politiky naozaj nie je to vôbec pozitívne. A práve by sme mali lepšie využiť aj to, že euro je silné. Ďakujem pekne. Pani Blinkeviču te požiadala o slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predovšetkým chcem poďakovať spravodajkyni. Ide o veľmi široko koncipované stanovisko, ktoré vrhá svetlo na rámec sociálnej a politika, politiky zamestnanosti v jednotlivých členských štátoch. Je jasné, že tých problémov je ešte veľa, a chceli by sme počiarknúť niektoré aspekty, ohľadom ktorých ten nový Európsky parlament sa už pustil do práce aj následne po krokoch Európskej komisie, pretože myslím si, že tu je možné načrtnúť európske riešenia, ktoré pozitívne ovplyvnia situáciu mnohých osôb, predovšetkým hlavne tá mzdová, mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami, treba si uvedomiť, že tento rozdiel ešte stále pretrváva je veľmi silný, veľmi prítomný a preto je nevyhnutné eh, predložiť eh, niektoré úpravy na úrovni EU, ktoré zmenia situáciu. Ďalšia vec, eh, zamestnanosť mladých, respektíve nezamestnanosť mladých. Čo sa udialo? My sme tu mali iniciatívu záruku pre mladých, záruky pre mladých, tak aby sme zlepšili mieru zamestnanosti mladých ľudí. A napriek tomu v členských štátoch, v niektorých krajinách, sme svedkami situácie nezamestnanosti, ktorá vysoko presahuje pôvodné, pôvodné úrovne napriek tým intervenciám, napriek tým opatreniam. Ďalej, chudoba. V tejto súvislosti chceme pripomenúť, že je tu aspekt chudoby, ktorá, ktorý je osobitný, osobitný a síce tých ľudí, ktorí majú prácu, majú zamestnanecký pomer a predsa sú chudobní in work poverty. To znamená, že síce ľudia majú prácu, ale nemajú dostatočný príjem na to, aby prežívali. Teda preto ako výbor pre zamestnanosť sociálnej záležitosti musíme uvažovať nad tým, ako posilniť tieto záruky, tieto garancie, tak aby nikto nebol obeťou chudoby. E, ďalej je tu ešte aj chudoba tých najmenších. My sme e, vyčlenili 20 miliónov eur na e, tento účel, aby sme bojovali proti tomuto javu. Je ale nevyhnutné mať aj národné programy na z tých európskych, tak aby sme dokázali túto, tento problém riešiť. A ďalej. Každý rok komisia e, schvaluje odporúčania e, smerom na jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o ich mieru nezamestnanosti. Tretina štátov však nerešpektuje takéto e, odporúčania, na čo potom sú. Na tomto výbore v rámci Európskeho parlamentu preto musíme uvažovať nad tým, ako zlepšiť spoluprácu v tomto ohľade s Európskou komisiou, tak aby dochádzalo k uplatňovaniu týchto opatrení, lebo ináč sa nestane nič. Prejde ďalších 5 rokov, prejde ďalšie funkčné obdobie a na konci tohto obdobia budeme zase e, donútení povedať a konštatovať, že sa nám nepodarilo zlepšiť životné podmienky alebo život ľudí tak, ako sme si želali. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Verím, že toto bude taký, také spustenie spoločnej práce, spoločného úsilia, ktoré o 5 rokov nám umožní dospieť ku konkrétnym legislatívnym aktom, ktoré budú riešiť tieto veci. Ďakujem pekne. Thank you now, Mr. Nicolau. Ďakujem pekne, pán Nikolau Alvanos. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o správu, ku ktorej prebieha táto výmena názorov, je dôležité konfrontovať sa s touto témou, pretože táto správa zmiešava štandardných bežných pracovníkov e, s tými neštandardnými, ktorých tiež nazývame zamestnanými. Pokiaľ ide o vzťah medzi štandardným a neštandardným zamestnaním, údaje EÚ ohľadom globálnych organizácií poukazujú na to, že jedna tretina zamestnaných sa nachádzajú v takej prekernej neistej situácii. Jedna tretina, kde priemerná mzda klesla z dôvodu Európskeho piliera sociálnych práv. Čiže tie práva spôsobujú istú kompresiu smerom dole, tlačia to smerom dole a v kombinácii s so starnutím populácie a takisto otázka udržateľnosti dôchodkových systémov, to všetko je ohrozené keď sa pozriete na situáciu ľudí nad 45 rokov, vo veku na 45 rokov a takisto situácia mladých nezamestnaných ľudí, len ťažko je možné vidieť nejaké riešenia. Jediné riešenie, ktoré je prezentované, je, aby sa oni stali podnikateľmi. Má to byť nejaký všeliek. Ďalej je tu tvrdenie, že eh, CSR-ky, teda Country Specific Recommendations, majú byť implementované, ale to nemôže byť všeliekom, nevyrieši to všetko E, pretože tie práva nebudú zabezpečené pre týchto zamestnancov. V Grécku máme e, pružnejšie pracovné podmienky, e, menej práv, tak aby sme dokázali zredukovať náklady na prácu. Vo všeobecnosti máme legislatívu, ktorá nedovoluje len tak svojvoľne štrajkovať. Máme podnikateľov, a zamestnávateľov, ktorí sú v stave jednoduchšie prepušťať zamestnancov a vo všeobecnosti e, politika únie má za účel e, zabezpečiť práva zamestnancov, znížiť e, mzdy na udržateľnú úroveň. Inými slovami, máme odbory, ktoré majú sa snažiť bojovať e, za súčasné potreby zamestnancov. Now, Madame Guelmini. Pani Guelmini. Thank you, thank you. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať v prvom rade spravodajkyni pani Jana Tom, pretože si myslím, že návrh uznesenia je veľmi dobrý, veľmi široký, široko koncipovaný veľa špecifických problematík, pokiaľ ide o trh práce, je tam zahrnutých. Myslím si, že je to dobrý krok smerom k posilneniu krokov alebo aktivít zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o tieto špecifické témy. Rada by som počiarkla len jeden aspekt, o ktorom sa domnievam, že chýba v návrhu uznesenia. A ja už pracujem v tomto ohľade na niektorých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložím. Samozrejme, lehota alebo termín je 5. september. Každopádne je tu eh, jedna vec, ktorá chýba, ak sa nemýlim. A síce súvisí to s agentúrami eh, verejnej správy alebo službami zamestnanosti eh, úradmi práce, lebo ako viete, vyhliadky zamestnanosti minimálne za posledné dva roky naozaj e, počiarkujú potrebu podporovať kontinuálnu modernizáciu služieb pre zamestnanosť alebo úradov práce a harmonizáciu takýchto úradov e, naprieč európskymi krajinami a takisto podporovať e, neustále vzdelávanie, odborné vzdelávanie tých štátnych úradníkov a tá prípravu, tak aby dokázali čeliť konkrétnym vízie, výzvam jednotlivých kategórií na pracovnom trhu. Tak, tak v tomto ohľade by som rada vypracoval niektoré pozmeňujúce návrhy a ja dúfam, že budú prijaté, budú akceptované naprieč politickými stranami, že budú vnímané ako také prierezové pozmeňujúce návrhy k tomuto špecifickému bodu. Potrebujeme orgány verejnej správy, verejné agentúry, ktoré nebudú obmedzené vo svojom pôsobení len na tie znevýhodnené kategórie ľudí alebo zamestnancov na pracovnom trhu. Potrebujeme moderné, efektívne verejné služby pre každú kategóriu na pracovnom trhu na každej úrovni. Ďakujem. And... Ďakujem pani Bischoff. Yes. Thank you very much. Already a lot. Ďakujem pekne. Zaznelo už veľa pripomienok. Pokiaľ ide o tento výbor, toto stanovisko bude dôležité sme veľmi dobrí v analyzovaní. Trocha nám však chýba konkrétnejšie odporúčanie. Možno tu by sme to vedeli zlepšiť. Súhlasím s návrhom, že investície sú kľúčové a mali by sme troška viacej zdôrazniť aj sociálne investície. Jedna vec, ktorá mi chýba, keď hovoríme o dobrej práci a o slušnej práci, ktorá sa tu deje, musíme posilniť aj aspekt kolektívneho vyjednávania. Potrebujeme opatrenia z európskej úrovne, aby sme tak urobili v tomto ohľade doplnenie niektorých bodov. To bude veľmi dobre potom stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much and... Ďakujem veľmi pekne. Skôr ako pôjdeme ďalej, možno pár pripomienok z mojej strany, ak mi dovolíte. Ja som počúvala tie vystúpenia a čo mi chýbalo vo tej diskusii, je načrtnutie tých základných východiskových problémov. Vieme ten základný východiskový problém, ktorý stojí za to vysokou nezamestnanosťou mladých, lebo my sa snažíme vyriešiť ten výsledok. Výsledok istých problémov je obrovský počet nezamestnaných mladých. Aký je tá skutočná príčina? Prečo zamestnávateľia nedávajú prácu mladým? Čo som ja mala možnosť počuť zo strany zamestnávateľov je, že základným problémom je systém vzdelávania, že mladí ľudia často nie sú pripravení nastúpiť do pracovného života, prevziať zodpovednosť a preto nestojí za to pre zamestnávateľa zamestnávať mladých ľudí ak to chceme vyriešiť, tak možno to potom nie je len otázka tlačenia peňazí, viac a viac peňazí do tých fondov, skôr ide o efektívnosť používania tých fondov alebo prostriedkov. Tá by mala siahať nad rámec našej politiky. Možno by sme mali e, zahrnúť aj e, ľudí, ktorí sú zodpovední za vzdelávanie mladých ľudí do toho systému, teda ľudí z univerzít, e, z vysokých škôl a hovoriť o celom tom procese vzdelávania, tak aby sme sa ubezpečili, že mladí ľudia budú pripravení vstúpiť do pracovného života a pracovať pre zamestnávateľov. To len taká krátka pripomienka na okraj tej diskusii. Teraz by som vás rada informovala o harmonograme. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 5. september na poludne len v anglickom jazyku poprosím a mailom a hlasovanie na výbor Ample sa uskutoční 2. alebo 3. oktobra. Teraz dám slovo komisii eh, DG Ample, pán Jute konkrétne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekoľko pripomienok k správe v tejto citlivej chvíli pred začiatkom mandátu novej komisie. Podľa mňa je to vyvážený, vyvážený náčrt tej situácie, pokiaľ ide o doménu sociálnej politiky Veľa sa dosiahlo, pokiaľ ide o znižovanie chudoby, zmieru zamestnanosti, ale je evidentné, že mnohé veci sú ďaleko od uspokojivých, ako všetci vieme napriek dosiahnutému pokroku. V prevažnej miere správa reflektuje prístup a politiky, ktoré sledovala komisia pod predsedom Junckerom, hlavne pokiaľ ide o sociálny pilier, Európsky sociálny pilier práv, o sociálnych práv. A pokiaľ ide o odporúčania, ktoré sú konkrétne pre jednotlivé krajiny. E, komisia sa stotožňuje s tými mierami, ktoré sú načetnuté. Takisto je treba poznamenať, že implementácia podstatných reform, ktoré ovplyvňuje na životy ľudí, to chce čas, chce to politickú debatu medzi zainteresovanými stranami, sociálnymi partnermi a tak ďalej. A na to často zabudáme. A my sa domnievame, že z pohľadu globálneho ten systém, ktorý má Európa v rámci svojich country specific recommendations, ten má významný dopad na tvorbu politik a na to úsilie v členských štátoch, úsilie v oblasti politik. Je veľa bodov v správe, ako konštatujem, ktoré sú v súlade s politickými usmereniami eh, úradujúcej komisárky, teda komisie, pani van der Leyen, ako hovoril aj pán Schmidt a tomto duchu sa tešíme na pokračovanie spolupráce. Ďakujem pekne. Pani Tom, záverečné vystúpenie. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, za túto rozpravu. E, niekedy, keď e, sa veci e, prijímajú, vystupujú len tieňoví, keď ale vystúpia aj ďalší ľudia, tak to je dobrý znak. Ďakujem pekne, stotožňujem sa s väčšinou z vašich obáv, podporujem aj väčšinu z vašich návrhov. Problém je ale pri schvalovaní niečoho je tá dĺžka, ten rozsah, e, Bol to obmedzené 6000 znakmi, čiže ja troška to oklamem a pre, prekročím ten rozsah. Ďakujem pekne za tie odporúčania, bola to naozaj veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem pekne. E, budeme pokračovať e, s výmenou názorov s Chiostom Kortem, generálnym riaditeľom generálneho riaditeľstva EMPO ktorého by som týmto rada privítala. So please, Mr. Corte, Pán Korte, nech sa páči. Thank you very much, uh, dear chair, Mrs. Nicholson. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani Nikolsonová, ctené poslankyne, poslanci. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie dnes na schôdzu, eh, na jednu z prvých schôdz vášho výboru. Som mimoriadne rád, že tu môžem byť. Cítim sa poctený, že mám tú možnosť odprezentovať hlavné riskové aktivity môjho generálneho rediteľstva tu, teda v rámci komisie a takisto vás krátko previesť e, tými podstatnými oblastiami politiky, za ktoré sme zodpovední v rámci útvarov komisie. Na úvod by som rád pripomenul, ako mimoriadne dôležitý je tento výbor a bol za posledných 5 rokov z pohľadu realizácie veľmi ambicioznej agendy, ktorú stanovil predseda Juncker a Mariana Thyssen, e, naša komisárka. A z vlastnej skúsenosti môžem povedať, e, napriek tomu, že len 18 mesiacov fungujem v tejto pozícii, že bez vás by nebolo možné prijať tak veľa legislatívnych úprav a dať sociálny rozmer Európskej únie na vrchol európskej agendy, politickej agendy. Na to bol potrebný skutočne Európsky parlament ja budem mať veľa dobrých spomienok na intenzívnu a dobrú prácu, ktorú sme spolu odviedli v rámci trialogov a mnohých iných aktivitách. Nemám úmysle dnes vás previesť každou jednotlivou aktivitou, za ktorú sme zodpovední. To by bolo mimoriadne nudné, podľa mňa. A takisto by nám to trvalo dlhé hodiny. Nie je to podľa mňa užitočné. Generálne riaditeľstvo je zodpovedné za veľmi širokú oblasť aktivít. Preto som poprosil aj mojich riaditeľov, aby boli prítomní, dnes tu sedia v miestnosti, aby uľahčili eh, ďalšie možné priame kontakty medzi vami, respektíve medzi asistentami a nimi. Ja dúfam, že je to v poriadku. Naozaj by som sa rád sústredil na tie kľúčové činnosti a chcem to robiť stručne, aby sme potom mali priestor na otázky, na diskusiu a my sa pokúsime maximálnej miere ich zodpovedať. Najskôr pár slov k generálnemu riaditeľstvu, kde som ako generálny riaditeľ zodpovedný a potom vás prevediem tými hlavnými eh, vetvami tej práce. Sú štyri, dám ich do, do takých blokov. Najskôr je to legislatíva, po druhé je to európsky semester, už ste o tom diskutovali. Potom sú tu fondy EÚ, za ktoré sme zodpovední, asi za 10 eh, viadočného finančného rámca sme zodpovední a nakoniec dialog so sociálnymi partnermi aj s občianskou spoločnosťou. Budem teda štruktúrovať vystúpenie na základe týchto štyroch blokov. Najskôr krátky sumár aktivít DG Employment a sociálna inklúzia, za ktoré som zodpovedné. Budem to robiť po francúzsky. Donc, euh, permettez-moi tout d'abord Dovolte mi teda prejsť do francúzštiny, aby som vám trochu odprezentoval moje generálne riaditeľstvo. Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu zodpovedné za tieto oblasti v rámci Európskej komisie, kde implementujeme takúto politiku, tak legislatívnu ako aj finančnú a podporujeme teda sociálne práva ako aj voľný pohyb osôb a snažíme sa budovať sociálne hospodárstvo a trh, ktorý bude konkurencieschopný voči ostatným aktérom. Našimi cieľmi teda sledujeme určité ambície. Samozrejme sme teda pod pani Marianne Tyson, ktorá je našou komisárkou a takisto sa tešíme z toho, že môžeme spolupracovať aj s pánom Dombrovskisom, pokiaľ ide o politický vplyv v tejto oblasti a takýmto spôsobom vlastne pracujeme konkrétne pre pána predsedu Junckera. Ich orientácie a politické skúsenosti ako entuziasmus bez pochyby umožňujú to, že sociálne záležitosti sú skutočne hlavnými prioritami v rámci Európskej komisie. Generálne riaditeľstvo má zhruba 900 zamestnancov, ktorí sú rozmiestnení v 7 riaditeľstvách a 37 e, jednotkami. 36 z nich je tu v Bruseli, bohužiaľ v troch odlišných budovách, bohužiaľ, a jedno je v Luxembursku. To je jednotka pre zdravie a pre bezpečnosť pri práci. Samozrejme sme v kontakte a máme tu takých 5 hlavných úloh, môžem to zjednodušiť, 5 hlavných úloh. My sme zodpovední napríklad za analýzu hospodárskú a sociálnu, takisto sme zodpovední za legislatívu, e, za kompetencie, za zručnosti a takisto aj za profesné vzdelávanie, takisto za správu fondov, za ktoré sme zodpovední a takisto aj pokiaľ ide o našu zodpovednosť voči rozpočtovým orgánom, to znamená voči vám, voči parlamentu a takisto aj pokiaľ ide o účtovný dvor, aj tam máme zodpovednosť. Takže my spravujeme zhruba 13 miliard, 13,5 miliardy každý rok. A tomu sa venujú viacerí kolegovia. Máme 9 zodpovedných, ktorí sa venujú za tieto, týmto otázkam, práve pokiaľ ide o sociálny fond a takisto máme aj veľké rejiteľstvo, ktoré sa venuje otázkam auditu a finančným kontrolám. Takže 13,5 miliardy každý rok, teda zhruba to je 10 rozpočtu Európskej únie. A Generálne riaditeľstvo je takisto zodpovedné aj za 5 agentúr európskych, ktoré sú decentralizované Spomenul by som ich mena v angličtine, pretože sme zvyknutí používať tie anglické akronymá na to, aby sme ich označili, takže prejdem teraz do angličtiny predovšetkým. Tu máme týchto 5 agentúr a spomenul by som Eurofound, Európsku nadáciu pre zlepšenie pracovných podmienok, to je v Dubline, druhá je Európska agentúra pre zdravie a bezpečnosť na pracovisku, Európska OŠA, to je v Bilbao, Európske centrum pre rozvoj vzdelávania CityFob, to je v Tesalonikách a Európske vzdelávacie centrum v Turíne, ETF a takisto najnovšiu agentúru Európska pracovná agentúra, ktorá bude v Bratislave. Takže aké sú teda tie hlavné aktivity? Čo vlastne zamestnáva týchto 900 ľudí každý deň? Ako som už povedal, je dobré, že sme si to rozdelili na štyri bloky. Máme legislatívu, máme európsky semester, máme financie a sociálny dialog. Ale predtým, než sa do toho dostanem, spomeniem Európsky pilier pre sociálne práva. Všetky európske členské krajiny, Európsky parlament a Európska komisia spoločne proklamovali tento pilier na prvom sociálnom samite, ktorý sa konal v Gotemburgu v novembri roku 2017 a Európsky parlament bol kľúčovou hybnou síľou v rámci tohto procesu. Tento pilier je teda takým prvým krokom, pokiaľ ide sociálne právo od prijatia Charty základných práv, ktorú máme od roku 2000. Myslím, že Kópia tohto pilieru je aj pred vami na stole a možno tí, ktorí si to ešte neprečítali, odporúčam vám, aby ste tento veľmi dobrý dokument preštudovali. Je ten jazyk aj veľmi zrozumiteľný a ide skutočne o komplikované záležitosti, za ktoré sme my zodpovední. Ten pilier teda vyjadruje spoločné politické odhodlanie, záväzok od podporu 20 princípom, ktoré sú zodpovedné za dobré fungovanie e, týchto systémov sociálnych v európskych krajinách. Tieto princípy sú teda takými usmerneniami pre všetky aktivity generálneho riaditeľstva. Tento pilier však a jeho implementácia to nie je iba zodpovednosťou komisie. Všetky európske inštitúcie, všetky úrovne vlád, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti musia urobiť svoj diel či podiel a iste ste si všimli, že aj pani von der Leyen, designovaná predsednička komisie, to takisto spomenula v rámci po svojich politických usmernení, že bude sa snažiť implementovať v plnej miere tento pilier. Takisto by som chcel pripomenúť, že nie len, že teda to spomenula pani von der Leyenová, ale takisto aj Európska rada, čo predstavujú vlastne predstaviteľe hlavy štátov a vlád, potvrdili, že budú podporovať tento pilier a jeho implementáciu v rámci toho, čo sa nazýva nová strategická politická agenda, ktorá bola prijatá zo strany Európskej rany ešte v júni. Nezaslúžilo si to veľa pozornosti, pretože e, v tom období sa všetko točilo okolo nového predsedu komisie, ale treba povedať, že to je veľmi dôležité vyjadrenie, ktoré prijali naši predstavitelia štátov. Takže tento pilier vlastne inšpiruje a usmerňuje všetky tie aktivity, ktoré teraz stručne spomeniem. Takže najprv tá legislatíva je veľmi dôležité pri takejto príležitosti vysvetliť, myslím si, v stručnosti to, že tu máme viaceré ustanovenia v rámci európskych zmluv, ktoré umožňujú Európskej únii príjmať legislatívu, a to v oblastiach zamestnanosti a sociálnych záležitostí, sú vlastne rozmiestnené v celej tej zmluve a majú svoje špecifické charakteristiky. A ja si myslím, že môžem povedať, že ide skutočne o komplexné pravidlá, zoznam pravidel, ktorých sa musíme držať a to je dosť náročné a namáhavé. Samozrejme, pokiaľ ide o voľný pohyb pracovníkov, článok 45 zmluv, to je jeden z pilierov nášho trhu a Európska únia môže príjmať legislatívne návrhy, aby zabezpečila rovnaké zaobchádzanie a odstraňovanie e, prekážok v rámci voľného pohybu. Napríklad teraz článok 48, ten takisto veľmi dôležitý v rámci kapitoly o jednotnom vnútornom trhu, to je právny základ pre koordináciu sociálnych systémov v rámci členských štátov. Toto je téma, kde Marianne Tyson sa k tomu vyjadrí dnes o 5. To je vlastne právny základ e, nariadenia 883 z roku 2004. Je veľmi dôležité, aby sme povedali, že ide tu o koordináciu sociálnej legislatívy v tejto oblasti, nejde tu o harmonizáciu sociálnej sociálneho zabezpečenia. To je jednoducho veľmi odlišný koncept. Nebudem to teraz spomínať, pretože to je vlastne jej úloha. Budeme o tom hovoriť dnes popoludní. Článok 45-48 to sú kľúčové ustanovenia. Potom tu ešte máme 200, 153 článok v kapitole o sociálnych politikách. Ten takisto odporúčam, aby ste si prečítali. To je kľúčové ustanovenie, ktoré umožňuje Únia, aby podporovala a doplňala aktivity členských štátov, a to vo viacerých oblastiach Myslím si, že tento článok a takisto článok 154, eh, 156 a ďalšie môžeme si u tom urobiť seminár, ale teraz to nebudem robiť, je to veľmi komplexné a skutočne je to veľmi detailne ustanovené tam. V podstate o čo tam ide? Ide tam o to, že Európska únia môže ustanoviť predovšetkým minimálne štandardy, minimálne mm, stropy, ktoré musia byť dodržiavané zo strany všetkých členských štátov v rámci určitého setu podmienok, to sa týka pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia, sociálnej zabezpeky pre zamestnancov, ich zdravie a bezpečnosť na pracovisku, informácia, konzultácia so zamestnancami a takisto integrácia osôb, ktoré sú vyčlenené z pracovného trhu. To sú minimálne štandardy a členské štáty majú vždy možnosť zájsť ešte ďalej ja si myslím, že je veľmi dôležité predovšetkým v kontexte tých diskusí, ktoré samozrejme budem sledovať v rámci členských štátov, pretože sa tu zdá, že niekedy je tu určité nedorozumenie ohľadne toho, čo vlastne robíme. My nepríjmame zákony v tejto oblasti do všetkých detajlov, my jednoducho iba stanovujeme určité limity. Nemôžeme napríklad príjmať zákony vo všetkých oblastiach zamestnanosti a sociálnych politík, ale keď príjmame určité predpisy na európskej úrovni, tak Európska komisia vychádza z dôkazových analýz analýz dôkazov a snažíme sa robiť lepšie predpisy a robíme dopadové štúdie, máme konzultačné procesy predtým, než navrhujeme nejaké iniciatívy. A to je vlastne aj to, čo sme urobili v rámci potaktovkou pána Junkera. tento proces v rámci Európskej únie sa skutočne rozvinul za ostatné roky. Väčšina z týchto oblastí, ktoré som tu bol spomenul, sú teraz predmetom vlastne riadneho e, legislatívneho procesu, ktoré je to komplikovaný názov pre spolurozhodovanie, to znamená rada a vy príjmate túto legislatívu spoločne a takisto sa tu vlastne musí zabezpečiť hlasovanie kvalifikovanej väčšiny na, na rade. V mene jednomyselnosti, jednohlasnosti, čo je dosť e, ťažké na to, aby tam bola zhoda. Avšak je tu ešte obmedzené množstvo postupov, kde vlastne takýto riadny proces sa neuplatňuje a to znamená, to sú tie oblasti, kde vlastne nemáte formálne možnosť vyjadriť sa vo viacerých oblastiach, kde ešte stále ten princíp jednomyselnosti. A na to, aby sa to napravilo, komisia predložila e, dokument, ktorý sa teda v žargóne nazýva pasarela. Pasarela znamená, to sú doložky v rámci zmluv, ktoré sú, ktorá je v platnosti v súčasnosti, ktorá umožňuje špeciálne postupy na to, aby sme sa dopracovali ku kvalifikovanej väčšine a tento dokument vlastne máte k dispozícii a dúfam, že tento výbor takisto bude mať záujem o to, aby sa tomu venoval. A za posledných 5 rokov, to znamená v rámci komisie pod taktovkou pána Junckera a pod taktovkou komisárky Tysonovej sme predložili 37 pozmeňujúcich návrhov a teda to, čo povedal aj predseda, treba implementovať ten pilier, treba dať Európskej únii hodnotenie trojitého Ačka, nielen pokiaľ ide o banky, ale takisto aj pokiaľ ide o sociálnu dimenziu. 24 z týchto 27 návrhov bolo prijatých e, za vašej účasti ešte pred voľbami v júni a teraz sú tu ešte tri, ktoré nie sú doriešené. Tie máte tak vo svojom programe. To je teda ESF, nové nariadenie OSF+, pokiaľ ide o fond a takisto pokiaľ ide o Európsky globalizačný fond, kde vlastne by mali začať trialógy ešte teraz na jeseň a tieto takisto je naradenie 883 z roku 2004, ktoré vlastne je jediným, kde máme bohužiaľ situáciu, kde nemáme dohodu a kde komisárka vám povie pravdepodobne viac tomu tak pár príkladov toho, čo sa podarilo pretlačiť a ako dôležitá je táto legislatíva. Máme tu nové pravidla, pokiaľ ide o súladenie pracovného a súkromného života, nové pravidla ohľadne transparentnosti trans- transparentných pracovných podmienok, aby sme chránili zamestnancov Európskej únii. Nový európsky zákon o prístupnosti, kde kľúčové služby a výrobky sú zabezpečené ich, pokiaľ ide o prístup nevyhodneným osobám. Týmto sa zlepší život 80 miliónom ľuďom. Zároveň tu máme 26 chemických látok, ktoré sú karcinogénne, ktoré boli identifikované za posledných 5 rokov a Komisia Európska únia teda stanovila jasné limity, pokiaľ ide o možnosť kontaktu s týmito látkami. Toto napríklad robia moji kolegovia, ktorí pracujú v Luxembursku. To sú veľmi dôležité témy, sú to veľmi dôležité legislatívne aktivity, ktoré sa odohrali v týchto oblastiach a je to veľmi dôležité pre zamestnancov. Týka sa to zhruba 100 tisíc zamestnancov, ktorí sú v kontakte s takýmito karcinogénnymi látkami. Takisto tu bola politická dohoda ohľadne zabezpečenia sociálnej ochrany. To je veľmi dôležité. Takisto tá garancia pre mladých, takisto e, zamestnanosť a nové zručnosti, agenda nových zručností v rámci Európy. Pokiaľ ide o tieto zručnosti a pokiaľ ide o vzdelávanie profesné, tu sú určité mm, limitované kompetencie, pretože vlastne vzdelávanie je pod taktokou členských štátov, ale pokiaľ ide o profesné, profesionálne vzdelávanie, ja si myslím, že v angličtine to nazýva vocational training, toto profesné zamestnanie. Takže tie hlavné mm, kompetencie tam je viacero oblastí, kde sa ten systém môže zlepšiť. Môžem nadviazať na to, čo ste povedali vy, pani predsednička, predtým, pokiaľ ide nezamestnanosť mladých, ako je dôležité zlepšiť práve tie zručnosti mladých ľudí, a nielen mladých ľudí, ale aj ľudí, ktorí už majú prácu. Je to veľmi dôležitá téma, kde vlastne komisárka Tysonová investovala veľké, e, množ, veľkú časť politického kapitálu na to, aby zmodernizovala práve túto formu vzdelávania a na to, aby sa zlepšila aj reputácia tohto vzdelávania na to, aby rodičia nechceli posielať e, svoje deti nielen automaticky na univerzity, aby boli právnikmi alebo lekármi, ale keď je to napríklad aj technické vzdelávanie, aby sa podporovala aj táto forma identity, a takýmto spôsobom obohatili e, životopisy mladých ľudí. Pokiaľ ide o voľný pohyb osôb, práve v týchto oblastiach, viac než kdekoľvek inde, sa zaznamenala nová legislatíva, a to nedávno, minulý rok. E, poviem pár slov k tomuto po nemecky, ak dovolíte. Pohyb voľný e, osôb, to je samozrejme jeden z kľúčových princípov Európskej únie, a v súčasnosti máme zhruba 17,5 milióna občanov Európskej únie, ktorí každý deň toto právo využívajú a vlastne žijú a pracujú v inom členskom štáte. To znamená 17,5 milióna ľudí. To je zhruba populácia mojej krajiny, to znamená Holandska. Je to skutočne dosť veľa ľudí. A pokiaľ ide o to prepracovanie smernice o zasielaní zamestnancov, budúce leto už budeme mať e, implementáciu slubu pána Junckera, ktorý dal pred 5 rokmi tu v tomto parlamente. Ľudia, ktorí robia rovnakú prácu na rovnakom mieste, jednoducho by mali dostať rovnakú plácu. Pre členské štáty teraz platí lehota 30. júl roku 2020 na základe tejto smernice. To znamená, teraz máme lepšie rámcové uplatnenie boja proti podvodom a zneužívaniu. Máme tu jasné predpisy pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov a orgány. Takýmto spôsobom vlastne začína nová fáza pre férovú reguláciu jednotného vnútorného trhu. Nová Európs- nový európsky orgán, ktorý bude mať sídlo v Bratislave, začne spracovať, rozvinie sa E, až do roku teda 2024, keď bude mať plnú kapacitu, bude podporovať národné orgány, pokiaľ ide o predpisy ohľadne mobility zamestnancov a zasielanie zamestnancov, pokiaľ ide o koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, bude dbať o to, aby sa to správne všetko implementovalo. Európsky parlament teda v tomto zohral veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o rokovania o základnom nariadení, ktoré sa teda týka tejto novej agentúry, ktoré bolo prijaté pred rokom. A teraz už budem pokračovať v angličtine. Európsky semestr, ďalší blok. Druhá hlavná oblasť našej práce je Európsky semester. Je to veľmi zložitá práca a v podstate ale ide o jednoduchú vec. Je to každoročný cyklus koordinácie e, sociálnej politiky v rámci EÚ. Nie je to o legislatíve, ale o koordinácii národných politík. Čiže koordinácia v rámci semestra má pomôcť členským štátom e, zabezpečiť ekonomický rast a znižovať nezamestnanosť po kríze. Ukážem vám taký malý slajd s určitými e, štatistikami ohľadne toho, kde sme boli e, a kde sme teraz v septembri 2019 a vidíme, že nezamestnanosť klesla podstatne a klesá aj naďalej. Samozrejme, toto všetko, keď porovnávame aj s hĺbkou krízy, ktorá tu bola, ja chcem vytvárať dvojitý dojem, že tieto pracovné miesta vytvorila komisia. To nie. Vytvoril ich e, podnikateľský sektor EU a po druhé, samozrejme, treba vždy opatrne hovoriť o týchto číslach, pretože sú tu priemery rámci EÚ a to berieme ako základňu, ale vychádzame z toho, aká bola situácia počas krízy. Takže áno, bola to veľmi smutná situácia a teraz potom hovoríme o e, číslach, o priemeroch v jednotlivých krajinách, tak tam vidíme, že situácia bola veľmi vážna a bola veľmi vysoká nezamestnanosť hlavne medzi mladými ľuďmi vo viacerých členských štátoch. Čiže štatistiky berme opatrným prístupom. A môžeme povedať, že tá terajšia situácia v podstate je už e, lepšia, ale môžeme povedať, že e, ešte nikdy sme nezaznamenali taký veľký počet mladých ľudí, ktorí sú zamestnaní. A nakoniec sa blížime k dosiahnutiu cieľov, ktoré sme si stanovili. Avšak nie všetci občania a nie všetky krajiny majú rovnaký prínos z týchto programov a trčia napríklad nezamestnanosťou i exklúziou. Týka sa mladých ľudí, týka sa to aj niektorých detí v niektorých členských štátoch. Ďalej osoby s postihnutím a niektoré ďalšie minority, napríklad Romovia, e, stále sú vystavené horším podmienkam, napríklad exkluzii. Okrem toho je tu problém s bezdomovcami, to je tiež veľmi dôležitá téma a čoraz viac jej treba venovať pozornosť. Európsky semester sa stal no, čím ďalej tým viac sociálnym, tak by som to sformuloval. Čiže e, zachádzame tu e, proste oveľa ďalej, než len o veci, ktoré sa stará rezort financií. A myslím, že to hlavné posolstvo, ktoré by som tu vyslovil, berme to vážne. Nie je, to, nie je tu len o oblasť rezortu financií a hospodárstva. Hej? Predseda Juncker aj pani Tyson na tomto pracovali veľmi intenzívne. Európsky pilier sociálnych práv bol veľmi zefektívnený v priebehu, teda ohľadne semestra. A máme tu veľmi zaujímavé výsledky, keď porovnáme členské štáty. A tým sa to stalo veľmi zaujímavé a je to aj prostriedok na povzbudenie členských štátov. Veľmi často zastretávame s tým, že niektoré členské štáty v niektorých aspektoch zaostávajú, ale, ale skutočne, pokiaľ ide o tie každoročné rozhodnutia zo strany e, rady, ktoré súvisia s konkrétnymi odporúčaniami pre členské štáty, tak tam zaznamenávame značný náraz v oblasti sociálnych odporúčaní. Asi 40 všetkých odporúčaní sa týkalo sociálnych otázok a zručností. Odborných zručností. Takže novozvolená predsednička komisie tiež pokladá tieto témy za veľmi dôležité a v nastávajúcom procese sa tomu bude určite veľmi jednoznačne venovať. Nakoniec komisia, ktorá bude zodpovedať za nový semester, bude o týchto veciach samozrejme diskutovať aj tu v parlamente, pretože to bude veľmi dôležitý nový krok. Tretí blok, ako som povedal, sa týka fondov. Samozrejme najdôležitejší je Európsky sociálny fond, tak ako to stanovuje aj zmluva za 16 rokov to bol hlavný nástroj, ako investovať do ľudí. A v budúcom finančnom období, teda 2021 až 2027, návrh komisie chce ešte posilniť tento nástroj. Čiže Európsky sociálny fond sa bude mať ESF+. A komisia navrhuje, aby tento eh, fond obsahoval 101,2 miliardy eur na toto sedmročné obdobie a myslím si, že to je vážny, významný záväzok. Samozrejme, celkový rozpočet je vystavený tlaku a vieme si asi predstaviť, že aj Brexit bude mať určité negatívne dôsledky. Čiže pôjde o to, ako správne využiť ten, eh, ten objem prostriedkov, ktorý plánujeme na sociálnu sféru. Čiže je, prečo to nazývame ESF+. Preto, lebo tu kombinujeme v jednom právnom texte štyri rôzne fondy. Samozrejme, samotné ESF, samotný tento fond, ale aj ďalšie. Teraz majú samotné fond, tieto ostatné fondy e, nariadenia, ktoré sa ich týkajú. Každé nariadenie, teraz teda spíš, každý fond má svoje nariadenie. Napríklad iniciatíva pre zamestnanosť mladých, ďalší fond E, určený na podporu ľudí, ktorí sú najviac e, neodkázanejší. A potom ešte tu zdravotný program EÚ. A toto bude tiež spadať v budúcnosti do sféry ESF+. Čiže dochádza k zefektívneniu celkovo. A okrem toho ešte je tu aj fond e, na prispôsobovanie sa globalizácii a teda v porovnaní s terajším ESF pôjde o to, že sa posilní pomoc členským štátom s cieľom modernizovať ich pracovný trh, aby sa zvýšila miera odborných zručností a je to aj určitý prejav solidarity EÚ voči osobám, ktoré prídu o zamestnanie, zamestnanie v dôsledku globalizácie a technologických zmien. Čiže ako som povedal, teraz je to na vás, predkladá sa tu tento návrh pred vás a samozrejme v rámci inštitúcií bude prebiehať e, rokovanie. A chcem spomenúť ešte aspekt Invest EU. V budúcnosti sa to bude teda tak volať, Invest EU. A ide tu o požitky, tie ostatné boli, tie ostatné fondy boli vlastne granty, ale toto bude pôžička, respektíve investujú e budú pôžičky. Ide o 4 miliardy eur a tam sa očakáva, že sa zmobilizuje cestou investícií asi 50 miliónov. Takže a nakoniec chcem spomenúť ešte aspekt sociálneho dialogu. Toto je kľúčová oblasť komisia vlastne vlieva nový život touto cestou cez sociálny dialog. Od roku 2015 eh, prebieha veľmi intenzívny dialog s našimi partnermi aj v rámci Európskeho semestra, aj na národnej úrovni. Generálne riaditeľstva eh, v jednotlivých odvetviach vedú takýto dialog v 43 sektoroch. Máme takéto výbory vytvorené teda. A preto sociálny dialog je veľmi dôležitý z hľadiska formovania samotného sociálneho piliera. Takže existuje tu eh, tripartitný sociálny summit, ktorý, prebieha, ktorý sa koná raz za dva roky a venuje sa otázkam zamestnanosti aj otázkam odborárskej činnosti. A nechcem spôsobať nejaký zmenok zmetok, nechcem proste toto spos- me, pardon, nejak miešať s občianskou spoločnosťou a s NGOčkami. Tie sú absolútne dôležité pre veľkú časť našej politiky. Teda bez mimovládnych organizácií, teda bez NGO, by sme ťažko dokázali splniť to, čo sme si v sociálnej oblasti predsavzali. Takže budem sa ale teda zameriavať na najdôležitejšie veci. A zda by som mal povedať niekoľko slov o tom, čo ďalej. Samozrejme, pre nás všetkých bude veľmi dôležité, aké sú tie politické línie, ktoré načrtla pani novozvolená predsednička komisie. A práve niektoré z týchto bodov už sa prejavia veľmi jasne už v prebehu tých prvých 100 dní jej fungovania a Okrem toho aj s kolegami z iných generálnych riaditeľstv intenzívne pracujeme na týchto bodoch a e, vlastne musíme byť pripravení dovtedy e, s týmito podkladmi, kým začne fungovať nová komisia, pretože momentálne ešte je na svojom poste pani komisárka Tysonová, ale ešte uvidíme, čo bude po 1. novembri. Ťažko teraz predvídať. Ale čo skoro sa to dozvieme. V každom prípade, dovolte niekoľko bodov. V prvom rade, keď porovnáme to, kde sme boli v roku 2014-2015, teraz je situácia oveľa lepšia. Čiže ten východiskový bod sociálneho postavenia EÚ bol určitý a teraz je lepší. Samozrejme, nemôžeme prepadnúť seba uspokojeniu, ale uberáme sa správnym smerom. Sebou uspokojení práve bolo veľmi negatívne v tomto smysle, takže sú tu ešte veľké oblasti, kde vidíme rozdiely medzi členskými štátmi a sú aj oblasti, kde zaznamenávame veľkú mieru chudoby. A to je ešte vážny problém. Okrem toho sú tu skupiny, ktoré sú znevýhodňované a potrebujú naš, a vyžadujú si našu neustálu pozornosť. A je jasné, že v niektorých oblastiach eh, sa budeme musieť zamyslieť aj nad budúcimi modelmi práce. Teda, čo sa deje v spoločnosti, to musíme sledovať. Napríklad menej eh, pracovných zmluv, mm, ktoré sa týkajú neistej práce a tak ďalej neistého zamestnávania teda. Ďalej, aspekt e, prepúšťania a tak ďalej. Proste toto sú tiež veci, v ktorých musí mať úplne jasno. Určite si to vyžiada aj ďalšie politické kroky v nastávajúcich rokoch. A potom je tu aspekt transformácie. Transformácia alebo prechod, to si vyžaduje určitý čas. A súvisí to napríklad aj s klímou. Od roku, porovnaní z roku 2015 sme zaznamenali tiež určitý proces. Čiže ako sa prispôsobíme v rámci spoločnosti, bez toho, aby sme obetovali to, čo už bolo dosiahnuté ako pokrok. Samozrejme, to je náročná vec a práve nová predsednička komisie sa chce zamerať aj na túto sféru. Samozrejme z mojej úrovne taktiež platí, že e, máme veľký záujem a teraz ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, pán Korte, hovorí pani predsednička. A teraz dávam slovo koordinátorom. Poprosím, čas nás tlačí, takže preto by som poprosila Máte každý dve minúty. Položte otázku a povedzte to, čo povedať musíte. Za EPP pán Radke, nech sa páči. Áno, pani predsednička, vážený pán Korte, ďakujem pekne. Predovšetkým za to, že ste tu načetli, aké úspechy e, boli zaznamenané za posledné legislatívne obdobie čo je hrozivé, že som to zažil aj v volebnej kampani. Téma sociálna Európa v hlavách mnohých ľudí nezohráva žiadnu úlohu a musíme si začať vážne eh, robiť obavy ohľadom toho, čo, to, čo nás pozitívne stimuluje. Výrazne menším spôsobom sa to odráža v uvažovaní a myslení ľudí, eh, ktorých sa to má týkať, pretože mnohé tie e, veci e, nemajú konkrétny účinok, čo je pomerne komické. Jedna vec, ktorú ste spomenuli, heslo Európsky semester, e, to je aj sociálny semester zároveň, to je bod, ktorý mi výrazne chýba, aj z pohľadu na sociálnu skorovaciu kartu alebo scoreboard, pretože predsednička komisie hovorila aj o minimálnych vzdách, o európskych minimálnych vzdách v rámci svojho vystúpenia, ale to je všetko len také sekundárne, zástupné. Myslím si, že našim hlavným princípom je sociálne trhové hospodárstvo a spravodlivé mzdy sú zakotvované na úrovni tarifných zmluv, teda kolektívnych zmluv. E, tie minimálne mzdy nedokážu e, nahradzať to, čo svojvoľne e, robia politici. Preto som za to, aby tieto veci boli riešené na úrovni tých e, kolektívnych zmluv. A ja by som bol rád, keby sa to dostalo silnejšie do popredia, aby aj zásada sociálneho hospodárstva bola oveľa viac v popredí, Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pani Jungerius. Ďakujem a ďakujem pánovi Korte za jeho prezentáciu za prezentáciu generálneho rejiteľstva EMPO a aj ďakujem za prácu, ktorú vykonávate. Veľmi správne ste poukázali na Európsky pilier sociálnych práv. To, tam sú vytýčené významné zásady aj politické záväzky. Moja otázka sa týka predovšetkým práve spoločných politických záväzkov, pretože dosť často počúvame teda aj eh, odkazy na prejav pani novej predsedničky komisie. A ide o to, že sú tu ľudia, ktorí majú na starosti plnenie týchto slubov, ktoré sa týkajú Európskeho sociálneho piliera. Spomínali ste napríklad eh, dostupné bývanie, to je jeden z 20 princípov. Takže bude tu nejaká iniciatíva zo strany Európskej komisie, aby sa zvýšil E, počet takýchto e, <clears throat> možností e, dostupného bývania, finančne dostupného bývania? A ďalej je tu zmienka o subsidiarite zo strany Európskej komisie. Ľudia hovoria, že sú za to zodpovedné členské štáty, aby sa splnili tieto E, sluby Európskej komisie v rámci sociálneho piliera. Takže otázka je, či komisia príde s nejakým návrhom smernice. E, hovoríme tu napríklad, alebo vy hovoríte o neistej práci a o budúcnosti zamestnanosti. Takže ľudia, ktorí pracujú na tzv. platform economy, sú to ľudia, ktorí nemajú spravodlivú mzdu a to určite e, má svoje dopady e, na pracovnoprávne vzťahy. Takže ide o korektné podmienky zamestnávania. Ďakujem. Za Renew pán Pišlaru poprosím vicekoordinátora nech sa vyjadri. A je to pani Brune. Ďakujem pekne, pán koordinátor, pani predsednička, pán generálny riaditeľ. Ďakujeme za túto veľmi zaujímavú prezentáciu, ktorá bola pre nás veľmi zaujímavá aj pre našu skupinu. By som však zdôraznila to, že treba jednoducho uplatni, uplatniť tie sociálne práva. Vy ste to už spomenuli v, vo vašom úvodnom príhovore. Ja si myslím, že tento pilier treba podporiť Máme tam FSE+, takisto aj ten fond, ktorý sa prispôsobuje globalizácii a takisto treba posunúť aj koordináciu v kontexte nariadenia 883. Ďalšie body, ktoré sú pre nás dôležité, tak to takisto ide cestou znižovania práve nezamestnanosti mladých, predovšetkým pokiaľ ide o znižovanie E, množstva tých ľudí, ktorí sa nenachádzajú ani v pracovnom pomere, ani sa nevzdelávajú. Takže jednoducho vo všetkých európskych krajinách budeme musieť v tejto otázke urobiť, čo sa dá, pretože treba myslieť na týchto defavorizovaných mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení. A pokiaľ teda ide o otázku prípravy a posilňovania vzdelávania, kompetencií, zručnosti, to ste takisto spomínali, Zavádzajú sa nové technológie, inteligencia technologická, takisto digitálne otázky aj v rámci hospodárskych oblastí, takže treba posilniť zručnosti v týchto oblastiach, ale takisto treba pozrieť aj na ten presun ekologický, transfer ekologický. Ja si myslím, že to takisto sa musí ozrkadliť aj v rámci uh, E, zamestnanosti. Vždy hovoríme v kontexte ekologických otázok iba o spoločnej poľnohospodárskej politike, ale treba sa pozrieť aj na toto, čo to znamená. E, vlastne potrebujeme nové zručnosti, je to nové, v podstate nový obor v rámci zamestnanosti, takže treba sa pozrieť na tieto transformačné procesy a samozrejme aj minimálna mzda. Za zelených pani Langzíben. Ďakujem pekne, vážený pán generálny riaditeľ. Ja takisto poviem pár slov. Vám ďakujem pekne za to, čo ste povedali. Tie vaše návrhy sú veľmi dobré a zaujímavé, ale myslím si, že treba tu spomenúť jednu vec. Medzičasom skutočne sme už precitli z toho, že tu máme veľmi dôležité a naliehavé zákony, ktoré sa v podstate stále iba oddialujú a potom jednoducho tá práca, ktorú potrebujeme, sa nevykoná. Napríklad prac, li, smernica o pracovnom čase. Hovorili ste o zdraví, o, ľudí, o ľuďoch s postihnutím. Ja by som chcela poukázať na smernicu, pokiaľ ide o ľudí s svalovými falovými ochoreniami. Naprí- prečo to spomínam? Pretože sme pred pár týždňami v Nemecku mali skutočne veľmi zaujímavú diskusiu o tom, že napríklad ľudia, ktorí majú takéto problémy svalovej choroby a potom nemôžu dýchať, to znamená, musia byť v takých zariadeniach, kde sa im pomáha. Otázka je, či sa im tam skutočne dobre darí. Tí, ktorí sa to týka, tí to nevidia takto a vlastne máme tu aj dohovor na úrovni e, Spojených národov. To je vlastne diskusia, ktorá bola pre nás veľmi zaujímavá. Ja si myslím, že táto smernica vlastne bola aj na európskej úrovni slúbená zo strany e, predsedu komisie a takisto pokiaľ ide o minimálnu mzdu, to je takisto veľmi dôležitá téma, ktorú ja veľmi vítam. My sa tešíme na budúcu spoluprácu a ešte raz by som pokázal na to, že potrebujeme také zákony, e, ktoré nám pomôžu. Nepotrebujeme nejaké odporúčania zo strany rady. Je to veľmi dôležité, aby tá sociálna politika v jednotlivých krajinách, z ktorých pochádzame, skutočne bola citeľná, aby to pomohlo tým ľuďom, ktorí z toho majú mať osoch. Ďakujem pekne. Za ID pani Jomé. Francúzština. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Sú tu určité obavy, ktoré by som chcela sprostredkovať. Keď sme hovorili o Európskej agentúre Európskej agentúre pre prácu, ktorá má fungovať. Nevieme veľmi veľa o tom, že aký bude mať záber, takisto nevieme, ako bude vyzerať kompozícia riaditeľstva, správy a takisto by nás zaujímali, zaujímala aj otázka sociálneho dumpingu, pokiaľ ide o naše vlastné hospodárstvo. Uvediem niektoré príklady. Napríklad v našich regiónoch máme máme podniky, kde máme veľa nezamestnaných a využívajú sa skôr zamestnanci zo zahraničia, ktorí prichádzajú. To znamená, máme skutočne milióny, ktoré dávame teraz do nového e, európskeho orgánu. Táto agentúra by mala vlastne e, dohliadať nad týmito problémami, ale nemôže zasahovať do suverenity členských štátov. A nakoľko teda z dlhodobého hľadiska tu máme situácie, ktoré zažívame všade, tak si myslím, že takáto, takýto orgán nebude mať jednoducho vlastné e, možnosti na to, aby zasahovala do systémov členských štátov. Hovorili sme tu o dialo- sociálnom dialogu a o, o hospodárstve blahobytu, ktorý chceme podporovať, takže treba to všetko zosúľadiť. Ďakujem pekne za EKR. Teraz zostane slovo pán Gojking. Moin, jetzt haben wir's. <laughs> Gut, vielen Teraz to ide. Dobre, ďakujem pekne za vystúpenie, čo je veľmi komplexné. Musíme si uvedomiť, že v Európe do budúcnosti budeme mať problémy, pokiaľ ide o otázky klimatickej zmeny, práca 4.0, všetky otázky, ktoré sa týkajú nezamestnanosti, chudoby, všetko hesla, ktoré ste do istej miery rozpracovali. Musíme využiť tých 4,5 roka, ktoré máme, aby sme eh, posilnili tú Európu spoločensky, a takisto ju musíme nastaviť viac sociálne. E, tak ako povedali predrečníci, ľudia musia cítiť, že sa to prejavuje na ich životoch a tu mi chýba každopádne, že by sme sa mali vrátiť späť k tým koreňom a tie korene demokracie v Európe sú práve tie, ktoré sme poznali predtým a aj pokiaľ ide napríklad o peniaze pre deti, E, o tom sme diskutovali a tu chcem apelovať na to, aby sme boli veľmi aktívni a aby ľudia naozaj cítili, že Európa im prináša hmatateľné prospechy, aby sme rôznym extrémnym zoskupeniam dokázali zobrať tú živnú pôdu. Potrebujeme zároveň aj e, hospodársky silnú Európu, ktorá musí byť sociálne vyvážená. Máme na to 4,5 roka, aby sme to dosiahli, lebo ináč budeme svedkami problémov ktoré sa na nás budú valiť e, v Európe, ak nevyužijeme tých 4,5 roka. Veľa vecí sme e, schválili v rozpočte dnes, niektoré veci sme e, vypustili, kde chceme ušetriť peniaze a kde hovoríme, že je možné tieto prostriedky do budúcnosti lepšie cieľene investovať do ľudí, do sociálnych projektov a to si želám a dúfam, že to tak bude aj do budúcnosti. Ďakujem pekne za to obsiahle vystúpenie a ja dúfam, že pripomienky, ktoré z mojej strany zazneli, zohľadnite. Ďakujem. Now, dear colleagues, I... Teraz, drahé kolegyne, kolegovia, dám slovo tým z vás, ktorí chcú položiť otázky. Stále zabúdam na GUE, nie za tým nič osobné, ospravedlňujem sa. Pán Veonsen, e, ďakujem pekne. Nie je dobré zabúdať na GUE, pretože je to malá, ale dôležitá skupina. Aspoň keď sa spýtate na našu mienku. A určite vám to budeme pripomínať Ďakujem. Ďakujem za slovo, ďakujem, že, že ste prišli. Je dôležité, že môžeme viesť tento dialog. Rád by som sa spýtal ohľadom želania komisárky von der Leyen zaviesť Európsku minimálnu mzdu. Viem, že ešte skoro, ale keď sa pozrieme do politického programu von der Leyenovej, malo by prísť tomu navrhnutiu v rámci prvých 100 dní jej pôsobenia. Chcem sa spýtať, čo predpokladáte, aká bude výška tej minimálnej mzdy v súvislosti k priemernej minimálnej mzde a či ten pomer bude rovnaký vo všetkých členských štátoch pomer základnej teda tej minimálnej mzdy a tej, tej, toho, toho, toho, toho základnej mzdy. A chcem sa spýtať, či bude rešpektovaný model severského pracovného trhu, pracovného trhu v severských krajinách, kde odmeňovanie a pracovné podmienky sú takmer výlučne rozhodované na úrovni kolektívneho vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a nie je to dané zákonom to moje krátke dve otázky. Toľko moje otázky. Ďakujem. Ďakujeme za stručnosť. V poriadku, teraz mám zoznam mien. E, prvé meno, pán Zdechovský. Ďakujem, pani predsednička. E, videl som, že pán Korte veľmi dobre ovláda jednotlivé jazyky, vyskúšam znalosti češtiny, myslím si, že aj to pochopí a potom odpovie dokonca po česky. Pán Korte, moja prvá otázka. Chcel by som sa spýtať, pán Korte, ohľadom eurofondov a CRFOBu, tu ste spomínali, obidva agentúry som navštívil a každý rok som zodpovedný za ich absolutórium vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Napriek tomu, že mám rád tieto agentúry, chápem ich historický význam, v súčasnej dobe sa pýtam na ich budúcné uplatnenie, alebo akým e, spôsobom majú tieto agentúry fungovať či ich expertízy a analýzy e, sú zohľadnené vo vašej práci. Po prípade, či by nestalo za to zamyslieť sa, či tieto agentúry e, napríklad nespojiť alebo ich nejakým spôsobom e, reformovať. Druhá otázka sa týka sociálnym nerovnostiam v niektorých štátoch. Rakúsko zaviedlo pre občanov z iných krajín Európskej únie krátiť krátenie prídavkov na deti Odpoveď Európskej komisie bola jasná. Pani komisárka to veľmi skritizovala, ale už tu chýba ďalší krok. Občania v mnohých krajinách sa pýtajú, ako bude Európska komisia postupovať a prečo to tak dlho trvá. A tretia otázka ohľadom rozpočtu. Máte pravdu, že máme veľa skvelých projektov. Naozaj je napríklad to, čo tu ukazujete, to len dokazuje, že európska politika v posledných rokoch bola veľmi dobre nastavená. Ale skúšali ste sa napríklad zamyslieť nad eh, väčšou efektivitou ESF, alebo napríklad zamerania sa viac na výsledok, skôr ako na formálne plnenie požiadavkov pri čerpaní týchto fondov? Ďakujem za odpoveď. Pán Danielson. Eh, ďakujem, pani predsednička. Eh, využijem možnosť vystúpiť po švédsky. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Ďakujeme za prezentáciu. Pár slov najskôr ku skutočnosti, že do 100 dní máme očakávať návrh o tej minimálnej mzde. Myslím si, že je dobré, že sa uberáme týmto smerom e, zvýšenia minimálnej mzdy. Je dôležité zohľadniť partnerov na pracovnom trhu a takisto je nevyhnutné zohľadniť rôzne modely, e, ktoré sú v rámci Európy, pokiaľ ide o tvorbu miest. Otázka, ktorú vám chcem dnes položiť, sa týka skutočnosti, že je tu 4 tisíc ľudí, ktorí umierajú na pracovisku. 80 tisíc umiera z dôvodu vystavenia radiácie alebo žiareniu. Psychosociálne problémy na pracovisku takisto spôsobujú obrovskú devastáciu. Je teda dôležité, aby stratégia pre pracovné prostredie sa sústredila na to, že budú nastavené ambicioznejšie ciele. Stratégia, ktorá musí zároveň obsahovať maximálnu mieru ambície, pokiaľ ide o zníženie umrtnosti alebo umrtí na pracovisku. Ľudia, keď ráno odídu do práce, tak večer sa musia nevyhnutne vrátiť k rodinám. Takto to musí byť. A toto treba riešiť aj v rámci tabulky s ukazovateľmi. Je možné tom merať, ako si členské štáty počínajú v tejto oblasti. je otázka na vás dnes je pomerne krátka, jednoduchá. Podporí komisia nový, ambicioznejší návrh stratégie pre pracovné prostredie, e, ktorá bude mať ambíciu nulových umrtí na pracovisku? Pán Manders. Thank you. Ďakujem, pani predsednička zastupujem 50 plus e, z Holandska. Hovorili sme o európskej volebných, predvolebných kampaniách a Európa silno hovorila o prosperite, e, hlavne prostredníctvom ale tých nadnárodných. A je na čase, aby ste to spomenuli vo svojom e, vystúpení, zahrnúť ľudí, ktorí sa ocitajú v tom sociálnom medzipriestore buď e, vyhrávate v tomto konkurenčnom svete, alebo prehrávate. Ja verím, že budeme môcť spolupracovať a tak získame všetci. Je to výzva pre nás, aj pre vás, aby komisia a parlament našli riešenia, ako zahrnúť aj týchto ľudí. Pretože nie je len o mzdu, o plat, o príjem. Je veľmi dôležité, aby všetci ľudia, ktorí sa ocitli v tomto sociálnom váku, aby boli súčasťou spoločnosti, nie len prostriedkami finančnými, ale aby mohli žiť, aby mali zabezpečenú bežnú dennú sociálnu štruktúru. A ja chcem apelovať na vás, aby ste spolu s parlamentom našli riešenia, ako napríklad môžeme vytvoriť sivé, šedú, šedú ekonomiku, sivú, sivú ekonomiku pre starých ľudí, ktorí sú vylúčení e, zo spoločenstva z pracovného trhu nielen niektorých, myslím si, že sú vo všetkých e, európskych členských štátoch vylúčení, teda staršie generácie a ja verím, že sa chytíte e, tejto výzvy a že budeme spoločne hľadať v nadchádzajúcich rokoch riešenie, ako ich zapojiť do spoločnosti. Nielen finančne, ale predovšetkým aj v sociálnom rozmere spoločenskom. Ďakujem. Pán Saliba a pán Majerino sa pripraví. Ďakujem pekne pánovi generálnemu riaditeľovi za veľmi podrobnú prezentáciu. Mám dve otázky. E, v prvom rade sa chcem spýtať na plán komisie. Často sme počuli, že e, téma digitalizácie má byť e, riešená, digitalizácia pracoviska a aké účinky z toho plynu pre európskych zamestnancov. Myslím si, že je čas diskutovať o návrhoch legislatívy, ktoré budú pokrývať účinky, ktoré digitalizácia prináša na pracovisku. Právo odpojiť sa, right to disconnect, je takisto veľmi dôležité právo, ktoré je uplatňované vo viacerých členských štátoch, napríklad vo Francúzsku. A vidíme veľmi pozitívny dopad e, takéhoto práva, takéto implementácie. Chcem sa teda spýtať, či v rámci nového pracovného programu komisie sú nejaké plány zabezpečiť že právo odpojiť sa, right to disconnect, bude zohľadnené všade naprieč úniou. Pokiaľ ide o Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a zaplánovaná revízia, myslím si, že tento fond musí pokrývať všetky reality, dokonca aj tie, ktorým čelia manšie členské štáty, napríklad Malta. Na Malte nemáme mnoho spoločností, ktoré by mali viac ako 500 zamestnancov, aby sme teda zabezpečili, že Európsky fond e, a prispôsobenie sa globalizácii je efektívny, účinný a že skutočne povedie k tým želaným výsledkom, za ktorým, kvôli ktorým bol vytvorený a že pokrie každú eventualitu a situáciu, musíme sa ubezpečiť, že zohľadníme situáciu, v rámci ktorej sa ocitajú menšie členské štáty, ktoré majú menšie spoločnosti, firmy. A takisto musíme zohľadniť návrh Európskeho parlamentu tak, aby sme znížili počet nezamestnaných. Ďakujem pekne. A potom pán Blinkevič Ďakujem pekne, veľmi zaujímavá e, tá diskusia, veľmi bohaté vystúpenie. E, myslím, že e, si treba povedať jednu jasnú, jednoduchú vec a síce, že E, veci, ktoré sa týkajú e, to sociálneho piliera, tak to sa týka e, budúcnosti samotnej Európy. Nielen tých sociálnych rozmerov, sociálnych tém, ale samotnej budúcnosti. Bolo dôležité vypočuť si rôzne pokroky a bilancovanie tých rôznych úspechov. Treba ale jasne povedať, že pokiaľ ide o tému sociálnych medzier, že stále viac sa tie nožnice v mnohých oblastiach Európy otvárajú a skutočne sa Európa nachádza v takej zraniteľnej citlivej situácii v súčasnosti. Preto je nevyhnutné sústrediť sa na gigantický posun v kvalite v tomto ohľade. Je treba pripomenúť 4 body. Minimálna mzda, o tom treba nevyhnutne diskutovať so sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o, o aplikáciu takejto minimálnej mzdy. A tu sa pripájam k, ku kolegom, ktorí už o tom hovorili ohľadom toho, aké by mohli byť ďalšie kroky e, na poli minimálnej mzdy, hlavne z dôvodu naliehavosti. Ďalej otázka tých politík pre e, bývanie, alebo teda e, bytovú otázku, aké sú tie politiky, aké sú programy, ktoré riešia aj túto oblasť. Ja by som bol rád, keby sme prehrabili aj túto otázku, otázku bývania. Ďalej otázka marginalizácie, otázka osôb, ktoré sú bez strechy, ktorí sú bezdomovci. V niektorých európskych krajinách sa to prekrýva s nedostatočnou integráciou osôb, ktoré sú migrantami. Jedna časť tých osôb, ktoré sú teda migrantami. A nakoniec, a tu končím, politiky, ktoré sa týkajú tých najstarších eh, častí populácie, najstarších osôb populácie ako to zasadiť do kontextu, ako ich riešiť. Teda aktívne starnutie populácie, teda podpora aktívneho starnutia a témy nedostatočnej e, samostatnosti v autonómie, e, to je veľmi dôležité z pohľadu súčasnej politiky e, komunity. Ďakujem pekne pani Blinkevičiute, pani Ždanoka nasledovať bude. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán riaditeľ. Chcem sa poďakovať za prezentáciu a za ústretovú spoluprácu. Vaše generálne riaditeľstvo veľmi efektívnym e, spôsobom e, pracovalo a 27 legislatívnych aktov bolo predložených, len pár z nich nebolo schválených Ja som spravodajkyňou, e, pokiaľ ide o Fond na prispôsobenie sa globalizácii a my veľmi aktívne budeme pracovať na tom, aby správa bola čo najskôr schválená, pretože to je podstatné pre našich občanov. Chcela by som sa na niečo spýtať. Európsky sociálny pilier členské štáty e, spolu s komisiou pracujú na tom, aby vytvorili Európsky sociálny pilier. V roku 2017 sme schválili 20 všeobecných zásad. Moja otázka znie nasledovne. Vaše generálne riaditeľstvo posudzuje nejak výsledky, ktoré boli dosiahnuté za obdobie posledných troch rokov, čo sa doposiaľ nepodarilo naplniť, aké sú priority, ktoré budú najdôležitejšie. Ďalšia otázka, ak môžem. Aký máte názor na európsku záruku pre deti a teda na boj proti detskej chudobe. SAD, politická skupina, spomenula túto otázku pri viacerých príležitostiach. Prostriedky, ktoré sú vynakladané na to, aby sme bojovali s chudobou detí, nie sú dostačujúce. Musíme dať e, sa dohromady, musíme spolu proti tejto pliage bojovať v Európe. Tretia otázka. Pracujete veľa s členskými štátmi, návrhy a odporúčania tie sú v poriadku, ale prečo členské štáty nie sú schopné implementovať takéto odporúčania? Kde je problém? Troška som vypadla, takže ste hovorili dlhšie. Pani Ždanoka, pani Hom sa pripraví, poprosím. Áno, ďakujem pekne, e, pani predsednička, pán Korte. E, tri možné návrhy, e, na ktoré čakáme. Mnohí kolegovia spomenuli minimálnu mzdu. Návrh smernice v tomto ohľade. Ďalší ukazovateľ, ktorý bol súčasťou odporúčaní, tých usmernení pre sociálnu politiku, ktoré boli nedávno schválené, sa týka minimálneho platu. E, čo ohľadom tohto spisu, tejto agendy. Po druhé, čo je naliehavé a čo treba spomenúť, je návrh ochrany zamestnancov pred karcinogénmi a mutagénmi na pracovisku. Vieme, že ten návrh je takmer pripravený a dúfame, že ho tento rok dostaneme. A tretia Tretia vec, tretí spis, okruh, na ktorý čakáme od komisie, to je rámcová smernica o účasti zamestnancov na riadení podnikov na podnikovej úrovni. Čo s týmto? Ďakujem pekne. Thank you. Ma- Ďakujem pekne, pani Holmes. A potom sa pripraví pani Francen. Gracias, presidenta, y muchas gracias. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem aj pánovi Kotemu za vystúpenie na našej pôde. Ehm, garancia pre deti je veľmi dôležitou témou, na ktorú ste poukázali a myslím, že aj v rámci parlamentu je to veľmi dôležité, ehm, že sa budeme venovať tejto téme v rámci ESF+. A že tam bude vyčlených asi 7 miliard, pokiaľ viem a je to veľmi dôležité, aby sa to patrične prejavilo aj e, na vyčlenených rozpočtových prostriedkoch. Španielská vláda a aj pani predsednička von der Leyen poukázali na to, aby Európa dokázala reagovať na podmienky, ktoré existujú v danej sfére. Čiže aby sme riešili otázku e, veľkých rozdielov sociálnych, ale aj otázku Eh, ktorá sa týka týchto detí. Čiže mali by sme konkrétne eh, vyčleniť viac. Okrem toho z hľadiska ESF+, eh, by sme mali vyčleniť konkrétne prostriedky na danú sféru a mali by sme vytvoriť patričné príležitosti pre podporu tejto oblasti detí. Musíme sa taktiež zameriť aj na otázku, prečo dochádza k určitému oneskoreniu v príprave programu pre podporu detí. Čiže otázka je, ako sa rieši otázka chudoby detí a ako teda bude pristupovať ESF plus k riešeniu tejto otázky. Pani Francia, ako posledná má slovo. Ďakujem za slovo. Ďakujem pánovi Korte. Za vašu zaujímavú prezentáciu mám dve stručné otázky, ale konkrétne. Ako teda hodnotíte fungovanie Európskej rady o práci a aké možnosti na zlepšenie tu máte, pokiaľ ide o zlepšenie predpisov týkajúcich sa zasielania, zamest- vysielania zamestnancov. Je tu možnosť revízie po 5 rokoch. Aká je teda lehota a kedy očakávate posledné správy finálne? Ďakujem pekne, takže to bola posledná otázka. A teraz dostane slovo pán Korte. Nech sa páči, máte čas do 11.45, takže nech sa páči, máte dosť času. Ďakujem pekne, budem sa snažiť the questions which really touch upon many different things and uh, again I will probably have to disappoint. Ďakujem pekne za vaše otázky. Viacerých budem musieť však sklamať, pretože dnes nemám možnosť hovoriť tu o plánoch týkajúcich sa budúcej komisie, ale predsa len sa budem snažiť zasadiť to do správneho kontextu. Pokiaľ ide o pána Radkeho, Áno, sociálna Európa podľa vášho názoru ešte nezohráva veľkú úlohu, pokiaľ ide o národnú diskusiu. Ja si myslím, že tu máme taký problém. A hoci sme teda s predsedom Junckerom, ktorý, ktorý je asi najlepším komunikátorom na svete, predsa len sa nám nepodarilo dosiahnuť to, aby členské štáty vnímali sociálnu Európu ako súčasť svojej vlastnej národnej diskusie. To je ten problém. Vždy to vnímajú ako dve odlišné roviny, kde nie je nejaké prepojenie. A to ma veľmi mrzí. A možno by bolo dobré, ak by sme sa tomu venovali a možno zo strany komisie skutočne robíme to, čo sa dá ohľadne semestra. Takisto tu máme aj komunikačné aktivity. My sme veľmi aktívni, pokiaľ ide o tarifné previazanie, to je v poriadku, pokiaľ ide o minimálnu mzdu. Avšak viacerí tu hovorili o minimálnej mzde, takže by som povedal, že čo vlastne povedala pani von der Leyen. Povedala niečo veľmi dôležité. Musím to však najprv nájsť. V rámci prvých 100 dní svojho mandátu navrhnem právny nástroj na to, aby sme zabezpečili to, že každý zamestnaný v našej únii bude mať férovú minimálnu mzdu. A toto by malo umožniť slušné žitie, kdekoľvek žijete. Minimálne mzdy by mali byť stanovené na základe národných tradícií prostredníctvom e, kolektívnych zmluv alebo právnych ustanovení. Ja som veľkým zástancom sociálneho dialogu medzi zamestnávateľmi a odbormi, ľuďmi, ktorí poznajú svoj sektor najlepšie. To je veľmi jasne povedané, predsa ja si myslím, že v tejto vete je jasne povedané, že teda buď budeme mať minimálnu mzdu, ktorú urobíme cez zákony alebo cez sociálny dialog. A mimochodom, keď hovoríme s našimi právnikmi o možnostiach, ktoré máme v rámci týchto ustanovení, tohto konkrétneho článku, tak je to tam jasne napísané, že táto možnosť nemôže byť odňatá členským štátom. To znamená, že je to jednoducho jasný základný bod, ktorý aj má svoj zmysel. My veď predsa nechceme zo strany Európskej komisie nejako e, oslabiť tieto tarifné prepojenia, naviazania. O to lepšie však. Ale čo robíme s tými, ktorí nie sú pokrytí týmto ustanovením? To je jednoducho taká sivá diera, ešte to treba vyriešiť. Takže ja si myslím, že tu tá diskusia bude musieť o tomto prebehnúť. Áno, pani Juncherius, pokiaľ ide európsky pilier, politické záväzky, že či to bude iniciatíva, eh, to vám nemôžem teraz povedať. Ja viem, že je to veľmi dôležitá téma, ktorá čo do priority ide na programe stále vyššie. Máme špeciálnu skupinu na komisii, ktorá vlastne spolčuje jednotlivé, jednotlivé eh, oddelenia. Takže toto sú tie možnosti, ktoré tu máme, kde vlastne členské štáty musia zabezpečiť e, štátnu pomoc v tejto oblasti. To znamená, máme tu kolegium z DG Justice a z ďalších oblastí na komisie, ktoré majú rozpracovať stratégiu a zareagovať na tieto požiadavky, ktoré tu vlastne vidíme v rámci spoločnosti. A pokiaľ ide o smernicu, o možnú smernicu ohľadne platformovom hospodárstve, tu e, pani dezignovaná komisa, šéfka komisie povedala, že sa tomu bude venovať. A chcel by som povedať, že z nášho uhla pohľadu by to mohlo mať zmysel, ale ja som skutočne E, v rukách mojich politických predstavených, takže ona povedala vo svojom príhovore, že preskúmajú špecifické požiadavky, ktoré môžu byť požadované pre platformové hospodárstva a zároveň povedala, že tradičné modely sú také, že buď ste zamestnancom, hoci v zmluvách sa ešte stále uvádza termín worker, alebo spracujete na vlastnú pes, takže tak sú veľké tu e, rozdiely, pokiaľ ide o platy, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, pokiaľ ide o penzie. A treba povedať, že toto, tento rozdiel je v podstate momentálne nepodstatný. Takže otázka je, ako členské štáty budú na toto reagovať, ako budú adaptovať svoje systémy a snažia sa to teda aj riešiť. Pán Radke povedal, to takisto. Myslím, že to všetky štáty riešia, takže potrebujeme európsku diskusiu, pretože vlastne cezhraničný efekt je skutočne veľmi významný. Nemôžete iba príjmať zákony v jednej krajine a myslieť si, že všetko je v poriadku, pretože ďalšia vec, čo nastane, je, že niekto v rámci smernice zasielania pracovníkov sa objaví a jednoducho nebude pasovať do vášho systému, takže treba to robiť na európskej úrovni. Pani Brune, pokiaľ ide o európsky pilier, ja som už o tom hovoril, povedal som pár slov o tomto v rámci prezentácie. Máme tu transformáciu ekologickú, máme tu nové oblasti, kde jednoducho budú nové zručnosti požadované. Je to veľmi dôležité. Zvolená predsednička komisie takisto povedala v tejto oblasti dôležité veci pre ňu Jednoducho je umelá inteligencia, digitalizácia našej spoločnosti, ktorá má veľký dopad na e, pracovný svet a tam jednoducho oznámila určité prvky a iniciatívy. Pokiaľ ide o minimálnu mzdu, ja už som sa k tomu vyjadril. Pani Langenzípen, nie som zodpovedný za otázky zdravia, ale samozrejme, Máme tu prepojenia medzi mojim rezortom a rezortom mojich kolegov na DG Sante, generálne riaditeľstvo pre zdravie, takže budem sa musieť informovať v rámci tejto otázky. Zákonodárstvo, ja zdieľam váš názor, takisto podporujem zákonodárstvo, pretože potom budeme mať zuby v rámci únie, budeme môcť niečo robiť, budeme sa môcť venovať tomu, čo robia vlastne členské štáty. Ale ja som sa snažil vysvetliť, že zmluva v tejto oblasti má určité hranice, ktoré my ako komisie, ale aj ako zákonodárca musíme rešpektovať. A pokiaľ ide o minimálne mzdy, tam som už urobil odpoveď. Pokiaľ ide Európsku agentúru pre prácu, pani Mille, áno, Myslím si, že táto agentúra bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Ja vám odporúčam, aby ste si prečítali e, ten základ, ktorý bol pre túto agentúru stanovený, kde sú jasne stanovené úlohy tejto agentúry, ktorá teda bude ustanovená v Bratislave a ktorá bude musieť sa venovať práve zo začiatku otázkam spúšťania európskeho aky. Pretože jedna z tých vecí, ktorá ma vždy zaráža, je to, že máme Európsku úniu, ktorá vytvorila od 58. roku minulého storočia celkom komplikované predpisy a jednotlivé prvky sú pokryté vlastne buď nariadením alebo smernicou, ktoré sa modernizujú. Ale to, čo nám tu chýba, to, čo nám tu chýba a dávalo to určité možnosti zneužívania, dokonca aj podvody, to je jednoducho otázka spolupráce medzi členskými štátmi. A tu som veľmi sklamaný, sklamaný, že tu porovnávame to, čo sa urobilo napríklad v oblasti colnej únie. De facto tu vlastne máme jednu službu pre otázky colných otázok. A pokiaľ ide o prácu, tak to je ako keby niečo úplne odlišné. Sú tu odlišné kultúry medzi členskými štátmi. A ja si myslím, že táto agentúra bude mať veľmi dôležitú úlohu na to, aby vytvorila jednoducho určitú dôveru medzi jednotlivými členskými štátmi a ich inštitúciami. Takže skutočne sa teším z toho, že táto agentúra bude fungovať. Vlastne prvé zasadnutie administratívnej rady sa bude konať 17. októbra, vlastne de jura, vlastne aj predstaviteľ Európskeho parlamentu tam bude, ktorý e, bude v rade e, tejto administra- administratívnej rade. A pokiaľ ide o minimálnu mzdu, pán Williamson, myslím si, že som už povedal, ja si uvedomujem, že tu máme určité osobitosti toho nordického modelu. Poviem vám jedno tajomstvo. Mňa toto jednoducho znepokojovalo e, oveľa viac než čokoľvek iné v rámci toho obdobia, ktorému sa venujem tejto práci. A nakoľko pochádzam, odkiaľ pochádzam, tak jednoducho je pre mňa zaražajúce, že jednoducho tu nie je žiadny iný členský štát, ktorý by zorganizoval svoj sociálny systém lepšie ako vaše krajiny. Ale Nechceme, aby tu bol strach, že sa podkope tento systém. Všetci chcú byť jednoducho takí ako vy. A ja som trochu frustrovaný z toho, možno by sme mohli mať o tom bilaterálnu diskusiu, to znamená, ako my môžeme podľa mňa odstrániť tento neopodstatnený strach, ktorý jednoducho je skôr taký ideologický. Ja rešpektujem váš názor, ale jednoducho nikdy som nepočul žiadny problém, ktorý by sme tu mali. Ja chcem povedať ešte raz, my robíme minimum, ale vo vašich krajinách idete nad rámec toho, čo my chceme, takže ste oveľa lepšie na tom ako my, takže nemusíme sa ničoho bať. Avšak nemal by som sa nehať uniesť touto otázkou. Pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie, toto nie je ohrozené a je to rešpektované zo strany e, toho, čo povedala pani von der Leyen vo svojom príhovore a budeme to rešpektovať aj v rámci tých návrhov, ktoré príjmeme. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Zdechovský, CDFOP, toto je teda jedna z agentúr, ktoré spadajú pod túto agentúru a ja si myslím, že tu robíme veľmi dôležitú prácu práve pokiaľ ide o zručnosti, panorámu tých zručností, ktoré sú veľmi dôležité pre všetkých Európanov, aby sa im dostalo to, čo je potrebné, pokiaľ ide o tie zručnosti v rámci práce, ktoré budú môcť vykonávať. Bohužiaľ neovládam váš jazyk, ale trochu ste kritizovali to, čo som povedal. Samozrejme, teším sa na možnú diskusiu, môžeme to ešte prediskutovať. A pokiaľ ide o Rakúsko, pokiaľ ide o tie príspevky pre deti, tú indexáciu, ktorá tam bola, áno, to je problém, ktorý má komisia s Rakúskom, pretože tá indexácia bola zavedená to znamená, že zamestnanci z, Raku- z Slovenska alebo Českej republiky, ktorí pracujú v Rakúsku, dostanú teda príspevky na deti nižšie ako tie, ktoré sa platia rakúskym deťom. A toto podľa nášho názoru je diskriminácia, ktorá nie je dovolená a preto my musíme začať postup pre porušovanie predpisov. A momentálne to prebieha. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Danielson, vy ste predniesli konkrétnu otázku ohľadne bezpečnosti na pracovisku. Ja som povedal, že už my sme za posledných 5 rokov zaviedli eh, maximálnu možnú mieru eh, ohľadne tých karcinogénnych látok Ja e, neviem, či by sme si mohli stanoviť takýto cieľ, ktorý ste vydali. Nám samozrejme takisto ide o to, aby sme mali čo možno najmenej ľudí, ktorí budú postihnutí týmto vystavením karcinogénnym látkam. Ale predsa len treba venovať tejto oblasti zvýšenú pozornosť, to je dôležité. A ešte stále táto téma nie je taká dôležitá, ako by mala byť. Pán Mandos tu hovoril o, nakoľko je teda zo strany 50+, plus, hovoril teda o tom striebornom hospodárstve, o starších ľuďoch. Áno, pokiaľ ide o štatistiky, tak tu vidíme, že veci sa uberajú správnym smerom, že množstvo ľudí tejto degenera- generácii, vlastne množstvo týchto ľudí išlo smerom nahor, ale ja súhlasím s tým, že toto sivé strieborné hospodárstvo je veľmi dôležité, musíme sa tomu venovať, avšak nemali by sme nikoho nechať e, opusteného alebo vynechať, a to už z morálnych pohnutok, ale takisto aj, a čo je možno ešte dôležitejšie, aj preto, že si jednoducho nemôžeme dovoliť takýchto ľudí opomínať. Keď sa pozriete na situáciu pracovného trhu v Európskej únii v súčasnosti, tak vidíme, že máme nedostatok ľudí, a to vo viacerých sektoroch. Takže nevyužívanie potenciálu, ktorý tu máme, vrátanie tých starších ľudí, vrátanie ľudí, ktorí majú určité znevýhodenie alebo handicap, ktorí sú pripravení pracovať ďalej, ak by chceli, a samozrejme Romovia, milióny Romov, ktorí nie sú aktívni v tomto procese, to je jednoducho plitvanie ľudským kapitálom. A členské štáty spolu s nami samozrejme budú musieť toto riešiť, že sú tu ešte skupiny e, populácie, ktoré sú aktívne a takisto aktívne starnutie, to je takisto dôležité. Takže ja súhlasím s tým, čo ste povedali. A pokiaľ legislatívu ohľadne digitalizácie, myslím si, že pán Agius Salba ja som už vám odpovedal na to, budem musieť e, sa pozrieť na to, pokiaľ ide o tie malé podniky, spomenuté to je aj v príhovore e, dezignovanej predsedničky komisie, ona si uvedomuje tie špecifické potreby malých a stredných podnikov, ktoré by nemali byť nadmieru zaťažované. Pán Maggiorino, takisto, pokiaľ ide o politiku pre starších ľudí, na to som už odpovedal, takisto ľudia bez, bezdomovci, na to som nadviazal, naznačil som, pokiaľ ide o minimálnu mzdu, pani to je pokiaľ ide o pilier, tak tu máme ten akčný plán. Ja si myslím, že toto je aj dôvod, prečo akčný plán je dobrým nápadom. My samozrejme veľmi pozorne sledujeme to, čo robia členské štáty, a to napríklad prostredníctvom semestra. To každá krajina podáva správu a je tu potom prepojenie e, s tými požiadavkami piliera, takisto potom tie sociálne tabulky hodnotiace, ktoré nám ukazujú to, kde sa členské štáty nachádzajú, pokiaľ ide o plnenie tých princípov. A akčný plán by sa tu teda mohol využiť v tom zmysle, aby sme vedeli, čo sa urobilo zo strany Európskej únie, pretože my sme takisto robili kroky a príjmali legislatívu ohľadne týchto princípov. A takisto aj pokiaľ ide o to, čo robili členské štáty. A myslím si, čo je dôležité, je pozrieť sa na, aj na správu tohto piliera. Ako členské štáty sa zorganizovali na to, aby zabezpečili to, že tento pilier bude implementovaný. Takže my, z vašej krajiny, pokiaľ ide o Litvu, tak to je veľmi dobrý príklad toho, kde je tu špecifické, kontakt, špecifické kontaktné centrum, ktoré sleduje to, ako sa tento princípy tohto piliera dostávajú do všetkých oblastí. To je niečo, čo budeme musieť sledovať ďalej. Minimálny príjem, čo vlastne nie je to isté ako minimálna mzda. A my robíme inventár toho, čo by sa mohlo urobiť na európskej úrovni ohľadne minimálnych príjmov. Máme štúdijnú skupinu, ktorú sme začali, ktorá spolupracuje s členskými štátmi a to je takisto práca, ktorá prebieha a my dúfame, že budeme môcť v novej komisii sa tomuto venovať. A pokiaľ ide o nemecké predsedníctvo, ktoré e, teda tu bude v druhej polovici budúceho roku. Skutočne sa už chystá na to, že sa bude tejto téme venovať a ja si myslím, že je to takisto spomenuté aj v rámci koaličnej dohody, e, v rámci súčasnej vlády nemeckej, takže budú tu veľa aktivít, ale neviem vám presne povedať, či teda komisia tu urobí nejaké špecifické iniciatívy. Pokiaľ ide o tú zábezpeku mladých, Child Guarantee, áno, pani Holmes, Ginel, ale aj ďalší. Áno, my vieme, iba znovu poukážem na ten príhovor designovanej predsedkyne komisie, tá, tam vyjadrila konkrétne záväzky, pokiaľ ide o deti, podpor, aby sme podporovali všetky deti, ktoré potrebujú podporu. Budem vytvárať túto garanciu pre deti na základe tej iniciatívy zo strany Európskeho parlamentu. Tento nástroj pomôže to, aby všetky deti, ktoré sú na riziku eh, chudoby, aby mali prístup k zdravotnému systému a vzdelávaniu. Dostane to 6 miliárd eur, to nepovedala, ja si myslím, že toto je záležitosť takisto týkajúca sa toho trialógu. Aj pokiaľ ide o ESF+, ešte pár slov k tomuto, ale možno idem nad rámec toho, čo by som mal povedať. Ja nie som presvedčený o tom, že potrebujeme, aby každý členský štát dal určitý časť obálky na deti. Ja si myslím, že uvidíme na trialógu, že tu je určitá marža, pretože niektoré členské štáty majú veľmi malú obálku v rámci ESF+, a možno ich priority nie sú teda deti a ja si myslím, že tu musíme byť opatrní a toto je niečo, kde ja mám trochu určité problémy, pokiaľ ide o takéto postupy, ale treba to teda robiť tam, kde to je potrebné a treba sa tomu venovať. Budeme o tom môcť ešte hovoriť neskôr v rámci trialógu. Pokiaľ ide o prácu na rade, urobili sme manuál, na to, aby sme vysvetlili to, ako tieto pracovné rady fungujú alebo čo robili za ostatné roky a takisto sa snažíme s našimi sociálnymi partnermi dohliadať na to, či tu je skutočne zaznamenaný pokrok, ale bohužiaľ, oni ešte stále doposiaľ, to znamená odbory a zamestnávateľia, nenašli to najlepšie možné riešenie. A tu vlastne je to otázka, kde sociálni partnery musia byť odkonzultovaní na to, aby sa urobili ďalšie kroky smerom dopredu. A pokiaľ teda ide o zasielanie zamestnan- pracovníkov, vysielanie, tak tu je správa, ktorá momentálne ešte za tejto komisie spracúvaná v rámci súčasnej smernice. Uvidíme, ako bude vyzerať tá nová smernica. Bude to musieť byť najprv implementované, to je maj budúceho roku a potom samozrejme budeme to sledovať a uvidíme, ako to občanské štáty implementujú. Komisia takisto pracuje na usmerneniach ohľadne nových pravidiel, pravidiel o vysielaní zamestnancov. Pani Junquerius vlastne je spravodajkyňou k tejto téme, zohrávala kľúčovú úlohu. Tento text je už k dispozícii a je to preložené a všetky členské štáty to môžu sledovať. Máme skupinu členských štátov, ktoré to sledujú a my sme zabezpečili podporu, takže tu je veľa, veľa otázok. Veľa otázok a toto bude teda aj práca, ktorú máme pred sebou a ktorá bude musieť byť realizovaná v najbližších mesiacoch a rokoch. Ďakujem. Ďakujem. Naozaj ste urobili úžasný kus práce, keď ste tak presne e, zodpovedali všetky otázky. Naozaj e, vám úprimne ďakujem za vynikajúcu prezentáciu aj za všetky odpovede a tešíme sa na spoluprácu s vami. So dear Takže vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať prezentáciou štúdie EU a MOP o formovaní budúcnosti práce. Najprv dám priestor autorovi štúdie, aby štúdiu uviedol. Je to pán profesor Francesco Pastore. Nech sa páči, pán profesor, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. za slovo. Je pre mňa veľkou radosťou a cťou, že môžem túto štúdiu prezentovať na pôde vášho výboru. Štúdia, myslím si, e, bude veľmi užitočná na to, aby sa lepšie dalo pochopiť, aký je vzťah medzi Európskou úniou, hlavne komisiou EÚ a Medzinárodnou organizáciou práce MOP. Čiže hovoríme tu o medzinárodnej aréne, predovšetkým pokiaľ je o sociálne problémy a pracovné trhy. Budeme hovoriť, ak dovolíte, pomôžem si diapozitívmi. Takže presne o toto pôjde. Štruktúra mojej prezentácie je nasledovná. Budem hovoriť jednak o samotnej štruktúre štúdie. Budem sa sústreťovať hlavne na poslednú časť štúdie a to je budúcnosť práce. A potom sa častočne zmienim ešte o historickom vývoji vzťahov medzi Európskou úniou a MOP. A potom pre každé z týchto období E, budeme zadefinovať aj historický kontext a aj výsledky spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami a v poslednej časti mojej prezentácie, to bude posledná časť správy, to sa bude venovať budúcnosti práce, teda hovoríme často o evolúcii a nie revolúcii, čiže je to menej dramatické, než e, nám nám naznačujú niektoré štúdie. Ďalej budeme hovoriť o tom, že našim cieľom je predovšetkým pripomenúť si z té výročie MOP a 60. výročie spolupráce medzi EU a MOP. Pretože táto spolupráca začala presne vtedy, keď Európska únia vznikla. Teda nie únia pod týmto názvom, ale jeden rok po rímskej zmluve sa konalo stretnutie medzi EÚ a MOP. Čiže ako vidíme, je to obdobie neformálnych vzťahov a potom je cieľom poukázať aj na to, že táto spolupráca bola veľmi dôležitá aj pre zadefinovanie európskeho sociálneho modelu. Väčšia, teda väčšinou sa toto obdobie posledných 60 rokov a hlavne posledných 20 rokov, ako poukazuje naša štúdia, to je práve aspekt výsledkov našej spolupráce, teda medzi EU a MOP, a poukazuje na úsilie, ktoré vyvinuli obe tieto inštitúcie. Takže poukážeme na, aj na alternatívny pohľad EU aj z hľadiska toho, aké sú ciele finančné Eh, fiskálne, monetárne aspekty stability EÚ. Teda poukáže sa jednak na ten aspekt, a to aj na sociálne aspekty, napríklad lepšie a kvalitnejšie pracovné príležitosti, čo súvisí samozrejme aj s vysokou kvalitou produkcie, eh, so vzdelanostnou ekonomikou a tak ďalej. Takže pokúsim sa poukázať aj na tie základy, ktoré sa týkajú spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami. Ale potom je tu ešte aj aspekt metodológie a aspekt zdrojov. Totiž toto je prvá štúdia, ktorá je výsledkom tejto spolupráce. A keď hovoríme o zdrojoch, tak sú tu aj druhotné spomínané, druhotné zdroje, alebo sekundárne. Napríklad aj na základe zápisníc e, môžeme vidieť, že prebiehali rokovania na vysokej úrovni medzi EU a MOP so zameraním sa na hlavné problémy. Okrem toho sme interviovali aj viacerých významných svetkov ktorí boli zodpovední za tú spoluprácu. A v týchto rozhovoroch, týchto interviu sme získali informácie, ktoré sa od inaká ďal určite získať nedali. Takže táto štúdia má svoje špecifika a poukazuje na niečo, čo sa ešte predtým nikdy nezrealizovalo. A je to ozaj významná sféra, najmä keď chceme počiarknúť význam európsky sociálny model ktorý sa budoval. Z hľadiska metodológie chcem poukázať na tú skutočnosť, že každá kapitola sa týka, na, alebo pre každú z nich poskytujem aj normatívnu analýzu a poukazuje sa aj na určité predpoklady v diskusiách a ukazujeme, ako tieto myšlienky sa prevtelili do politickej agendy EÚ. Veľmi dôležitými dokumentami v tejto sfére e, sú tie, ktoré potom sa implementovali v rámci EÚ. Prvá časť spolupráce začala, ako som už naznačil, ešte v roku 1958. A v podstate išlo najprv o neformálne stretnutia, na ktorých sa ten vzťah sústredoval hlavne na agentúru MOP, a išlo práve o to, že v danom čase Európska únia sa viac zamerajovala na vnútorný rozvoj, tak e, vlastne sa stávala medzinárodným hráčom, alebo hráčom na medzinárodnom poli, ale ešte neboli k dispozícii dosť ľudských zdrojov ani vedomostí na to, aby sa v rozvinutých krajinách pardon, v rozvojových krajinách eh, mohli riešiť sociálne problémy. Okrem toho, eh, vonkajšie vzťahy. Európska únia sa eh, proste začala venovať spolupráci s MOP aj pokiaľ je o otázky interných problémov v sociálnej sfére v EÚ. A najprv to boli teda tie neformálne stretnutia a tie postupne sa stávali čoraz formálnejšími a oficiálnejšími. Fungovali pozorovatelia zo strany jednej i druhej inštitúcie a v danom období ešte neformálnych e, vzťahov to teda fungovalo takto a čoraz viac e, bol zrejmý vplyv MOP, ešte za čas e, komisie, ktorú vedol Jacques Delors. Vtedy bola vypracovaná veľmi známa správa o raste a konkurencii. Tak sa veľmi zdôrazňoval z našej strany sociálny aspekt EÚ ohľadne investícií a rastu a vedomostí. A toto je tiež zdokumentované a práve tam vidíme výsledky spolupráce s MOP, ktoré sa v týchto dokumentoch prejavovali. Nebudem zachádzať do detajlov, ale chcel by som spomenúť aspoň to, že sme sa v práci zamerali hlavne na tie najdôležitejšie kroky v spolupráci medzi EÚ a MOP a ako táto spolupráca prebiehala e, v daných rokoch. V tom ďalšom období, od roku 2000 do roku 2007, Európska únia a MOP už aj oficiálne spolupracovali navzájom, konali sa stretnutia na vysokej úrovni a stávali sa čoraz čas, konali sa čoraz častejšie a predstavitelia MOP aj Európskej komisie predovšetkým sa stretávali napríklad Romano Prodi v danom čase, predseda Európskej komisie a na druhej strane pán riaditeľ MOP. Okrem toho samozrejme samotní komisári z Európskej komisie sa stretávali s predstaviteľmi MOP. A vidíme to aj zo zápisníc, že tu bolo viac historických momentov a ako prebiehala tá spoluprácia e, smerom ku zadefinovaniu ešte lepšej úrovne politickej spolupráce v súvislosti so sociálnym modelom alebo sociálnymi modelmi. Tu e, taktiež badať veľmi jasne a zretelne ten pozitívny vplyv spolupráce s MOP. Tiež nebudem zachádzať veľmi do detajlov vzhľadom na časové hľadisko, ale chcem poukázať na to, že prebiehala veľmi detailná diskusia ohľadne pracovných príležitostí. Pre nás bolo dôležité aj z hľadiska výskumu poukázať na mieru pokroku e, spolupráce medzi EU a MOP v tejto sfére. Myslím, že aj teraz vlastne sa vychádza z podobných princípov v rámci spolupráci a táto štúdia aj správy zo strany jednotlivých inštitúcií to potvrdzujú. A v tejto správe nájdeme aj určité detailné aspekty, ktoré chronologicky zachytávajú tie dôležité kroky v, vo vzájomnej spolupráci ešte aj pred krízou. A poukázalo sa tiež na e, mieru nezamestnanosti u mladých alebo medzi mladými ľuďmi. Potom Európsky parlament prišiel tiež e, s návrhom veľmi dôležitým zo strany Európskeho parlamentu, teda tu už sme začali hovoriť práve o, o tých veľmi privilegovaných významných svetkoch a hovorilo sa aj o e, sociálnom systéme severských krajín. A v tejto súvislosti práve ten prínos MOP je veľmi zrejmý aj v súvislosti s novými členskými krajinami. A ak sa postrieme ďalej časovo, aj tu chcem povedať zameranie samostnej práce, na spolupráce, sme sa začali venovať aj otázke spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami so zameraním sa na e, nezamestnanosť mladých, aby sa dostala povedzme táto nezamestnanosť na úroveň, ktorá existovala pred krízou. Boli sme dosť veľkí optimisti ohľadne riešenia tohto problému a boli tam samozrejme aj rizika, ktoré súviseli, aj príležitosti, aj rizika, ktoré sa týkali daného, dané otázky. Napríklad digitalizácia, produkcia aj spotreby. Toto vedie ku e, zmene e, v štruktúrach jednotlivých krajín a prebehlo viacero akademických štúdií, ktoré poukázali na to, že by bolo veľmi dôležité práve, aby sa aj v sfére ehm, pracovných príležitostí prejavili patričné zmeny, ktoré by reflektovali zmeny existujúce vo vývoji technológií napríklad. Takže eh, je tu štúdia eh, ktorá hovorí o 45% pracovných príležitostí, že tieto proste zmiznú na základe daného vývoja a že sa hovorilo vtedy o tom, že mnohé pracovné e, príležitosti alebo pracovné miesta e, zmiznú v dôsledku digitalizácie. A je možné, že mnohé pracovné príležitosti sa zmenia v dôsledku priemyselného alebo technologického rozvoja. A náš odhad je, že teda na základe štúdií, že tie zmeny tohto typu zaznamenajú asi úroveň 10 Tu sa zaoberáme len možno e, ničením pracovných miest, ale priemysel 4.0 tak ako v rámci priemyselnej a technologickej revolúcie, to je vývoj, ktorý prináša aj tvorbu nových pracovných miest. To znamená, budeme mať nové pracovné miesta, inovácie. Inovácie znížia náklady na prácu, čo umožní priestor pre nové e, typy produkcií, ekonomicky možné. Čiže nad rámec toho miznutia alebo ničenia tých pracovných miest čo bude vstupovať do celkového počtu toho, tej tvorby, alebo tej teda celkovej, tak, tak ten efekt bude kompenzovaný aj tvorbou nových pracovných miest. E, samozrejme, my sa sústredíme na dopady politík v rámci štúdie, na úrovne tých politík. Niektorí naznačujú, že keď sa pozrieme na tie štúdie, ILO a komisie EÚ v tejto oblasti hovoria o tom, že by sme mali zvýšiť mieru inovácie, pretože takisto aj zlepšiť investície. O čo rýchlejšie sú inovácie, o to rýchlejšie sa dostávame k, ku kroku tvorby pracovných miest, čiže od toho ničenia, eliminácie pracovných miest sa dostávame k tvorbe pracovných miest. Od priemyselnej revolúcie sme boli svetkami skôr ničenia tých e, pracovných miest. My chceme zvýšiť rýchlosť inovácií, tak aby sme dokázali prejsť plynulejšie a rýchlejšie k tvorbe pracovných miest to je ten náš hlavný návrh. Európsky sociálny model je najlepší spôsob, ako sa čo najlepšie chopiť toho pozitívneho dopadu 4. priemyselnej revolúcie. Aby som to uzavrel, pretože už nemám čas. Správa je viac ako 100 stránková. Je to veľmi bohatá analýza, ja sa to snažím veľmi krátkosti zhrnúť obsah tej štúdie. Na záver ešte spomeniem niektoré aspekty, ktoré považujeme za zaujímavé a priniesť tieto poznatky. Poprvé, sociálny dialog je jeden z najdôležitejších bodov v rámci vzájomného vzťahu medzi ILO a Európskou komisiou napriek tomu, že spomalujú tie rozhodnutia, tak e, sú v konečnom dôsledku ľahšie implementovateľné. To je veľmi dôležitý moment tejto spolupráce. Ďalšia dôležitá vec je, a to chceme pripomenúť, že zdroje nie sú dostatočné, malo by byť viac informácií v tomto ohľade, pretože, a tým aj uzavriem môj, moje vystúpenie, ja mám dojem, že v členských krajinách nie je dostatočné povedomie o dôležitosti týchto tém, dôležitosti tejto debaty. Často hovoríme o budúcnosti práce a v jednotlivých členských štátoch nevedia ani, že Európska komisia, ILO a všetky európske inštitúcie už rozpracovali veľa politík, veľa návrhov podnetov, ktoré, ktorých realizácia by zrýchlila tempo inovácie, znížila by rizika a zvýšila by príležitosti pre priemysel 4.0. Čiže ja e, chcem nielen ukázať viac informácií ohľadom týchto tém, ale chcem ich zahrnúť e, aj do médií, chcem zabezpečiť ich väčšie mediálne pokrytie. Je veľmi dôležité ukázať aj túto stránku mince Európskej únie, nielen e, otázku menovej stability a tak ďalej. Návrh, ktorý by sme mohli prezentovať, je mať nejaký európsky semester pre sociálne problémy. Alebo sociálne ciele v rámci politik v, v každom členskom štáte. Ďakujem pekne, ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Pastore. A teraz dovolte mi odovzdať slovo pani Ferboven, ktorú tu vítam. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ctené poslankyne, poslanci, drahí kolegovia z Európskej komisie, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie ako riaditeľku ILO v rámci bruselskej pobočky, e, kde prichádzame do kontaktu s európskymi inštitúciami. A ďakujem za dnešné pozvanie na výmenu názorov po prezentácii štúdie o ILO a EÚ 60 rokov spolupráce. A dnešná schôdza prichádza v vhodnom momente e, z dvoch dôvodov, pretože začínate nový mandát v Európskom parlamente v rámci tohto dôležitého kľúčového výboru z nášho pohľadu. A po druhé, pretože tento rok, ako už zaznelo, ILO oslavuje svoje sté výročie. Naozaj história ILO je dlhšia ako história EÚ, ale je tu veľa čo máme spoločné počas našej histórie. ILO vzniklo z Versajskej zmluvy po vojne, ktorá vydrancovala, devastovala celú Európu. V Versajskej zmluve, ktorá ustanovila Medzinárodnú organizáciu práce, bolo stanovené zachovanie sociálneho zmieru, univerzálneho, trvalého mieru a teda zmieru. To bolo stredobod mandátu podporenie sociálnej spravodlivosti a partnerstva nielen s krajinami, s národmi, ale aj medzi organizáciami, združeniami zamestnávateľov a zamestnancov. Neskôr po ďalšom devastačnom konfliktu bola, konflikte bola Európa zjednotená, zrodila sa Európska únia okolo podobných myšlienok a riadiať sa podobnou logikou. Hovorilo sa o tom, že sociálny dialog je teda v DNA európskeho sociálneho modelu a samotnej ILO, Medzinárodnej organizácie práce. Prečo pripomínam tieto, túto genézu, toto dôvod bytia, toto raison je dôležité si to pripomenúť, e, pretože obe inštitúcie sú konfrontované teraz s výzvami na pracovnom trhu a snažia sa formovať budúcnosť trhu práce, práce. Budeme si musieť pripomínať, odkiaľ sme e, zišli silný záväzok Európskej únie k smerom k zdieľaným hodnotám spolu s ILO, ako ich vnímame, čím môžeme e, dokázať e, takýto záväzok. Je to evidentné, keď sa pozrieme na mieru ratifikácie napríklad tých e, kľúčových pracovných noriem, pracovnoprávnych noriem. Tie normy sú najvyššie v rámci celého sveta, kde všetkých 27, 28 členských krajín EÚ ratifikovalo kľúčové pracovno, právne opracovné dohovory ELO. Tie sú, ako viete, uzatvárané v rámci ILO vládami, zástupcami zamestnávateľov aj zamestnancov tých 187 členských krajín počas konferencie, medzinárodnej konferencie práce, po tom, čo boli ratifikované, tak sa stávajú právne záväznými nástrojmi. A je to tak, ako povedal pán Korte, sú to minimálne štandardy, ktoré sú potom ale uplatniteľné v rámci medzinárodného spoločenstva, v rámci členských krajín zoskupených výlo nie len, že majú legislatívu, ale majú aj odporúčania pre nástroje pre osvedčené postupy a tak ďalej, ktoré sú podporované týmito dohovormi, respektíve odporúčaniami. Jedným slovom k spolupráci, e, ako doplnok k tej štúdii, na záver 60. rokov spolupráce medzi tými dvoma inštitúciami počas teda toho obdobia spomínaného, môžem povedať, že v zásade tá spolupráca bola posilnená, e, rozšírila sa, zintenzívnila a prehlbila. Prečo je širšia? Pretože štúdia poskytuje prehľad o, zvolenom, o zvolených témach spolupráce, ale takisto sa rozšírená oblasti ako migrácia, globálne dodavateľské reťazce, sociálna ochrana Keby aj toto teda bolo zahrnuté, tak hovorí pani rečnička, tak by to bola dvojnásobná, dvojnásobný objem, dvakrát toľko strán. Takisto sa zintenzívala tá spolupráca, pán profesor to už naznačil. Máme stretnutia schôdze na najvyššej úrovni, ktoré sa organizujú v pravidelnejších intervaloch. Tie organizované stretnutia prebiehajú medzi špičkami ILO a špičkami komisie. Generálne riaditeľstvo Employment je tým kľúčovým styčným bodom pre nás, ale ako ILO z dôvodu toho širokého mandátu spolu s kolegami z DG Employment sme pridružili aj mnohé ďalšie e, DG, generálne riaditeľstva Trade, Mare, DEFCO na tieto stretnutia alebo schôdze na vysokej úrovni. Teda zintenzívili sme tú spoluprácu nielen s komisiou, ale aj s inými inštitúciami, ako je Európsky parlament. E, my pracujeme aj s vašim výborom pravidelne ďalšími výbormi v rámci parlamentu takisto. INTA, FAM, medzi inými DV. Aj LIBE. Sú aj ďalšie inštitúcie, s ktorými spolupracujeme, Európsky hospodársky a sociálny výbor. A potom agentúry, ako spomenul pán Korte, aj Európsky pracovný orgán, orgán práce. Je tam ad hoc poradenská skupina, ktorá bola vytvorená ALO je ako pozorovateľ, expert, kde sa delí o tie znalosti, o, tú, odborné poznatky. To je veľmi konkrétny príklad zintenzívnej a širšej spolupráce. A na záver by som pripomenula aj to, že došlo za posledných 6 rokov k tomu prehlbeniu spolupráce. Ak to dáme e, do tej perspektívy tých 60 rokov, tak e, technická spolupráca naozaj podporila to, čo Európska komisia, Európsky parlament ako celá Európska únia chcú robiť a to aj smerom k iným krajinám. Európska komisia je jednotkou za posledných 10 rokov ako donor, ako darca technickej spolupráce e, pre ILO. Takisto došlo k prehlbeniu, pretože v rámci dohôd o voľnom obchode sú tam kapitoly o udržateľnosti medzinárodné štandardy alebo normy pracovnoprávne sú jadrom týchto rokovaní o obchode. A to je skutočne výborná páka pre ILO, ako podporovať ratifikáciu tých kľúčových pracovnoprávnych noriem a zabezpečiť aj lepšiu aplikáciu, lebo som pripomenula, tie kľúčové pracovnoprávne štandardné normy sa týkajú detskej práce, nutenej práce, rovnakých príležitostí, nediskriminácií a slobody združovania a takisto kolektívne vyjednávania. Táto spolupráca je veľmi dôležitá pre Medzinárodnú organizáciu práce. My sme pripravení spolu s Úniou aj medzinárodne na formáte G20 alebo iných fór v rámci multilaterálneho usporiadania. Je to relevantné pre nás dnes, v dnešnej dobe. Je to pre nás veľmi podstatné, pre obe inštitúcie Máte cestovnú mapu s Európskym pilierom sociálnych práv, kde je plná implementácia, ktorá je potrebná. ILO po štúdii, tá bola redakčne upravená v máji, pokračovali teda vo vypracovaní vlastnej, e, cen, e, vlastnej cestovnej mapy, kde formulujú vyhlásenie e, pri príležitosti storočnice tieto dva kompasy nás budú ďalej viesť v spolupráci. A budeme robiť zmeny pre ľudí v tomto meniacom sa pracovnom svete, ktoré sú nevyhnutné. Na záver, čo by som rada spravila, vzhľadom na tú príležitosť, ktorá sa dnes núka, nakoľko budeme naďalej spolupracovať, rada by som vám ukázala niektoré konkrétne spôsoby, ako sme účinne spolupracovali a, a nejaké podnety, ako by sme mohli ďalej rozpracovať spoluprácu s vami ako poslancami Európskeho parlamentu spolu s vašimi asistentami. Čo sme napríklad aj v minulosti už spravili, e, my sme e, sa podelili o naše nové údaje z výskumu, štatistiky, informácie, ktoré vyplynuli z dohľadového systému monitorovania a uplatňovania medzinárodných pracovnoprávnych noriem Zorganizovali sme briefingy so spravodajcami, tieňovými spravodajcami v rôznych témach podľa potreby briefingy ILO, skôr ako e, boli vyslaní ľudia do rámci delegácií do jednotlivých krajín. A takisto sme využili e, referencie, odkazy na medzinárodné pracovnoprávne normy v politických dokumentoch, uzneseniach, legislatíve, legislatívnych práv. To všetko sú možnosti, ktoré takto predkladám, navrhujem. Aby som to uzavrela, dovolte mi počiarknúť, že spolupráca medzi oboma inštitúciami v otázke sociálnej spravodlivosti, slušnej práce, e, to je relevantné v dnešnom kontexte aj do budúcnosti, či v Európe, ale aj mimo nej. Ďakujem veľmi pekne a som pripravená na ďalšiu výmenu názorov. Ďakujem. Their... Ďakujem pekne obom hosťom za ich prezentácii a teraz dostanú slovo koordinátori. A to vlastne za EPP je pán Radke, ktorého tu však nevidí medzi nami. Teraz SND, pani Jonkerius, nech sa páči. Ďakujem pekne za prezentáciu vašich štúdií. Ďakujem takisto za to, že ste e, analyzovali to, ako by sme mohli ďalej spolupracovať s tým v rámci tohto výboru, ale ešte širšie v rámci Európskeho parlamentu. A ja teda ešte v predchádzajúceho zamestnania mám určitú skúsenosti spolupráce s ILO, Medzinárodnou organizáciou pre prácu, takže chcela by som sa spýtať niečo ohľadne deklarácie poslednej konferencie ILO, pokiaľ ide o budúcnosť práce, pretože mňa by zaujímalo, že teda zatiaľ čo ILO zdôrazňuje E, to, aby boli zaangažované zúčastnené strany všetkých partnerov v rámci tej spolupráce. Mm, ja si myslím, že tie nové oblasti pre prácu, pokiaľ ide o všetky možné možnosti, ktoré tu máme digitálnej spolupráce, to takisto vedie aj osoby SZČO a vlády istým spôsobom, kde je teda zdieľaná spolupráca k určitým platformám, alebo kde je teda digitálny zamestnávateľ berie určitú zodpovednosť na seba. Mňa by teda zaujímalo, že ako teda v rámci príprave budúcich dokumentov, ako ste hovorili o zodpovednosti zamestnávateľov, v tom klasickom slova zmysle, ale takisto aj pokiaľ ide teda o novom zmysle, teda digitálnom, kde ide o tie platformy, či to bola súčasť vašich diskusí a že či ste, či máte nejaké dobré odporúčania pre budúcu politiku na to, aby to skutočne bola zodpovednosť zúčastnených strán, všetkých zúčastnených strán vrátane zamestnávateľov. Ďakujem pekne, ja som zabudla spomenúť informáciu o tom, že máme dvojminútový limit na vstupy, takže požiadam vás, aby ste sa vmestili do toho časového harmonogramu. Nech sa páči, za Riniu pán Pislav. Ďakujem pekne, áno, gratulujem ILO za oslavu storočného, storočného výročia. Ja v rámci našej skupine sa chcem poďakovať za túto štúdiu, je to veľmi prospešný dokument, je to taký dokument, ktorý môže politiku posunúť dopredu. Avšak naša skupina Renew Europe je za to, aby sme rozmýšľali. A my chceme modernú Európu, ktorá si e, bude, ktorá bude založená na silných sociohospodárskych základoch, a zamestnávateľia aj zamestnávateľia by mali mať podporu zo strany takýchto typov legislatívy. A pokiaľ ide o oblasť budúcnosti práce, bohužiaľ, mali sme tu viaceré špekulácie, videli sme od pána profesora, že tu máme viaceré štúdie, ktoré berú tieto veci z viacerých zorných uhlov. Avšak tá výzva, ktorej tu musíme čeliť momentálne, nie je to, aby sme iba prežili, Nestojíme a nečakáme iba na to, čo príde a chceme prežiť. My musíme byť tými, ktorí chceme využiť tú technológiu, využívať ju na riešenie sociálnych problémov, ktoré tu máme, ktoré musíme čeliť za ostatné 10 ročia. Takže vlastne tu máme prvú generáciu politík, ktoré vlastne sa týkajú sociálneho dialógu, slušnej práce a tak ďalej. Potrebujeme spolupracovať s ILO aj ďalej. Druhá vec je, aby sme sa sústredili na budúcnosť, aby sme zo strategického hľadiska sa posunuli o krok dopredu pred tým, čo sa deje. A to je tá smart politika, to je to, čo chce Renew Europe. Takže môžete, a to je otázka, vysvetliť trochu, že na čo tu vlastne myslíte, keď hovoríte o migrácii a práce, keď hovoríte o zelených pracovných príležitostiach a ďalších veciach, pokiaľ ide o otázky, ktoré súvisia so zručnosťami, pokiaľ ide o ICT, pokiaľ ide o platformovú prácu a tak ďalej, pokiaľ ide o sektor starostlivosti a ďalšie, to sú kľúčové oblasti, kde musíme byť o ten krok vpredu. Ďakujem pekne za zelených. Pani Peter Hansen, nech sa páči, nie je tu. Pani Langen Langenziepman tu takisto nie je. Takže pani Žame, ktorá tu nie je. Pani EKR, pani Rafalská, nech sa páči. Je dobré, že v rámci 60. rokov tej spolupráce vzájomnej medzi ILO a medzi Európskym parlamentom e, sa e, vypracovala tá metodika, tá história, tie dejiny, e, tie sú najlepším učiteľom, určite, bez pochyby. Takže tá otázka súvisí s tým, aká bude teda budúcnosť práce a tie technologické zmeny. Už si myslím, že to tlmočenie je v poriadku. Bolo to na chvíľu prerušené, ale teraz už to funguje. Možno sa to teda opraví, hovorí pani predsednička. Nech sa páči, ešte raz máte vaše dve minúty. Takže ešte raz. Ja mám teda otázku, ktorú by som sa chcela spýtať. Vidíme tu teda určité príležitosti, pokiaľ ide o novú technológiu, aké sú teda tie rizika, ktoré tu máme a sú spojené s týmito novými technológiami, pokiaľ ide o otázku rodiny, psychológie, zdravia. Sú tieto rizika skutočne vnímané? Teda nielen tie príležitosti, ale či skutočne aj tie rizika, ktoré s tým súvisia. Ďakujem pekne a za GUE pani Hajby, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne za vašu prezentáciu, hovorí pani Chajby. Zdôrazňovali ste význam sociálneho dialógu, povedali ste, že, budem vás opakovať, povedali ste, že sociálny dialóg je súčasťou DNA modelu sociálneho v Európe. Mňa prekvapilo, máme tu dokonca kapitolu v tej vašej správe, na strane 106 to je revitalizácia kolektívneho zastúpenia, kde hovoríte, o tom, že tu je potreba revitalizovať rokovania kolektívne a že tu je určitý pokles sociálneho dialógu v rámci Európy, ale nepovedali ste nič o príčinách takéhoto úpadku kolektívneho vyjednávania, avšak hovor, hovorili ste, že je veľmi dôležitý pre demokraciu, takže mňa by zaujímal váš názor, pretože ide tu o správu, ktorá vlastne predstavuje to prepojenie medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou práce. Myslíte si, že tu je prepojenie aj medzi politikou úspor, ktorá bola zavedená Európskym semestrom a ktorá vlastne predstavuje stále viac e, ten spôsob e, e, pracovných úväzkov na dobu, pracovných zmluv na dobu určitú. Takže je tu ešte časť vo vašej správe, nasledovná, kde vysvetľujete to, že tá platformová ekonomia, ekonomika e, prispieva k tomu úpadku sociálneho dialógu, takže mňa by zaujímalo, že keď vysvetľujete to, že tu je potreba, keď tu máme takýchto zamestnancov na platformách, ako keby títo nemali prístup k tradičnému modelu ani k sociálnemu dialogu. Ja si myslím, že treba podporiť novú formu zorganizovania sa zamestnancov a v tejto chvíli vlastne tu máme mobilizáciu dosť silnú v celej Európe, napríklad tí dodávači tovarov na bicykle Delivero, čo si myslíte, že Európska únia by mala urobiť vzhľadom na tieto platformy, ktoré sa zbavujú svojej zodpovednosti v oblasti sociálnej, fisk- daňovej, na to, aby sa podporovala jednoducho táto nová forma práce, ktorá vlastne ako keby nesu, neišla ruka v ruke s odbormi. Ďakujem pekne a teraz dostanú slovo tí z vás, ktorí sa chcú prihlásiť, môžete sa vyjadriť. Keď sa chce niekto vyjadriť, zvihnite ruku. Nikto sa nechce už vyjadriť v poriadku, takže týmto dostane teraz slovo náš host. Najprv pán profesor na to, aby zareagoval. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Všetky tieto otázky sú veľmi zaujímavé a dúfam, že som si ich všetky zaznačil. Tak prvá sa teda týkala zamestnávateľov, aká je tu politika, a pokiaľ ide o zamestnávateľov. Áno, je pravdou, že vieme, že by tu mala byť väčšia zaangažovanosť zamestnávateľov do týchto politík a Zamestnávateľia sú teda hlavnými aktérmi, ak chceme implementovať nové technológie a mali by prispievať viac k tomuto. Ja si myslím, že je dôležité, aby zamestnávateľia si uvedomili, že ich úloha nie je iba vyrábať, ale že sa musíme zamyslieť nad firmami aj v tom duchu, že sú to vlastne školiace E, dielne pre mladých ľudí, aby si osvojili nové techniky zručnosti a takisto si myslím, že treba lepšie zaangažovať a v tej správe o tom hovoríme dosť, pokiaľ ide o ten duálny princíp, treba implementovať duálny princíp vo všetkých tých aspektoch vzdelávacích systémov, nie len teda na stredných školách, ale aj na univerzitách a prečo nie v rámci Európskej únie komisia hovorí o priemyselných PHD, tituloch v Taliansku robíme priemyselné PHD. Duálny princíp je teda takým usmernením, pokiaľ ide o šírenie systémovity na dvoch úrovniach vzdelávacieho systému. To je teda ten ďalší aspekt, ale samozrejme na to, aby, sme to, aby som zostručnil tú tému, Ďalšia vec je, že firmy teda nie sú iba výrobným miestom, nie iba vzdelávacím priestorom, ale takisto to musí byť inovačný priestor. Fabriky, firmy by mali viac inovovať. Ja si myslím, že ďalší dôležitý aspekt je, ktorý by sme mali zdôrazniť, že sú tu otázky, budem sa snažiť v stručnosti ich e, spomenúť. Ďalšia téma je, že Potrebujeme určitý zdroj pre nové podniky. E, v podniky majú skutočne podnikateľstvo v rukách, to je veľmi dôležitý know-how a to je pridaná hodnota pri vytváraní nových pracovných príležitostí a myslím si, že podniky by mali byť aktívnejšie v tomto ohľade na to, aby sa to zlepšilo, ale my ich môžeme pobádať k tomu, aby viac inovovali a rozvíjali práve túto podnikateľskú sféru. A pokiaľ ide o politiku budúcnosti práce, my sme už spomenuli, že sú tu viaceré druhy politík a v stručnosti by som teda som ocitoval iba niektoré z nich. Pokiaľ ide o ochranu kvality práce, to je veľmi dôležitý aspekt, pretože ak my chránime kvalitu práce, tak vlastne tlačíme na podniky, aby inovovali, aby rozvíjali e, vysokokvalitatívne pracovné príležitosti a nede tu teda iba o to znižovanie nákladov na prácu. To neviedlo nikdy k inovácii a k nejakému šíreniu inovácie. A pokiaľ ide o prácu v budúcnosti, hovorilo sa tu o tých rizikách, my hovoríme veľa aj o rizikách, rizikách platformových prác. A v tejto otázke teda riešime aj tú poslednú otázku. Platformové práce sú teda takisto niečím, čo bolo vyriešené v tých štúdiách, alebo čomu sa venujeme v tej našej štúdii a musíme jednoducho podporovať kolektívne vyjednávanie, musíme zmeniť ten štatút samozamestnanosti k zamestnancom, akým druhom zamestnancov a to potom môže podporiť aj kolektívne vyjednávanie. Je pravda, že tu bol veľký dôraz na uh, zaangažovanie zamestnancov v odboroch. Odbory sa však dávajú bokom a to je výsledok určitých ideologických pohľadov, ale ja si myslím, že mladí ľudia si uvedomujú, že je veľmi dôležité, aby boli zastúpení aj v odboroch. Prepačte, že na vás tak tlačím, ale viete, náš čas už vypršal a to znamená, predovšetkým pokiaľ ide o tlmočníkov, to znamená, my môžeme pokračovať, ale tlmočníci sa už odmlčia. Please.